so please dear colleagues take your seat we need to start. Uh, uh, let me open the very important point of our order. Takže začneme prvým dôležitým bodom programu. Uh, máme tu výmenu názorov s komisárkou Vasiliu. je to výmena názorov o smernici o uplatňovaní práv pacientov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. E, táto téma je veľmi dôležitá. Je dôležité, aby zdravotnícke služby, ako aj ostatné služby, boli podporované cezhranične pre občanov, ako aj pre poskytovateľov. A potom by som teda chcela dať slovo vám, pani Vasiliu, nech sa páči. Vážené dámy a vážení páni, je mi veľkou cťou byť tu dnes s vami. V prvom rade vám chcem zapriať šťastný nový rok a všetko najlepšie. Viem, že pred sebou máte dôležité voľby a prajem vám veľa úspechov vo vašom úsilí. Rok 2009 bude určite rokom zmien a víziev pre nás všetkých a dúfam, že to bude rok úspechu a dobrého zdravia. Toto je veľmi dobrá príležitosť eh, diskutovať s vami o jednej z najdôležitejších smerníc v oblasti zdravotníctva, ktorú predložila súčasná komisia. Návrh smernice o uplatňovaní práv pacientov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Vlastne viete lepšie než ja, že zdravotníctvo, zdravotné služby boli vylúčené z pôsobnosti smernice o službách v roku 2006. Boli ste to vy, poslanci, ktorí žiadali komisiu, aby vypracovala špecifický legislatívny návrh, ktorý zoberie do úvahy realizovateľnosť a aj komplexnosť eh, celého tohto sektoru. Text návrhu Eh, vychádza z verejných konzultácií, ktoré sa rozbehli v roku 2006 a z dopadovej štúdie a prieskumu Eurobarometer, ktorý sa urobil v roku 2007 a z práce Európskeho parlamentu eh, v oblasti mobility pacientov a zdravotníckých služieb. Veľmi dôležitá bola správa pána Bojsa z roku 2005 a správa pani Verňo z eh, mája 2007. Náš návrh v podstate odráža myšlienky a princípy, ktoré predložil v týchto dôležitých správach parlament. Nebudem zachádzať do všetkých detajlov tohto návrhu, som si istá, že väčšina z vás ste si to veľmi dobre preskúmali, preštudovali. Chcem povedať len, že hlavné prvky sú tieto prvom rade, globálny cieľ je dať pár pacientom lepšie príležitosti a prístup k zdravotnej starostlivosti v celej Európe. Pacienti sú v centre pozornosti tohto návrhu zákona. Je dôležité vysvetliť, čo nie je cieľom tohto návrhu. Tento návrh nerieši otázky týkajúce sa mobility zdravotných profesionálov alebo netýka sa voľného usadzovania sa poskytovateľov. Mobilita pacientov sa rieši oddelenie od mobility zdravotných profesionálov, pretože je potrebné zvážiť e, otázky E, súvisiace so zdravotníckým personálom, ktorý EU potrebuje. Minulý rok v decembri komisia prijala zelenú knihu o európskej e, pracovnej sile v oblasti zdravotníctva, čím sa rozbehli verejné konzultácie na riešenie všetkých špecifických otázok súvisiacich s týmito pracovníkmi v zdravotníctve, aby sa to riešilo konzistentným a holistickým spôsobom. Som presvedčená, že Európsky parlament zásadne prispieje k tomu, aby sa definovali ďalšie dôležité kroky v tejto oblasti. Teraz sa vrátim k otázke mobility pacientov. Návrh smernice má tri hlavné ciele. V prvom rade vyjasniť podmienky, e, za ktorých pacienti budú mať nárok na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorá im bude preplácaná e, za e, sazby v domovskej krajine, ak sa rozhodnú, že toto je pre nich najlepšie riešenie. Po druhé, aby boli zábezpeky ohľadne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti v celej Európe a aby sa podporila európska spolupráca medzi systémami zdravotnej starostlivosti. Čo sa týka prvého cieľa, e, tento návrh zohľadňuje viaceré e, judikáty Európskeho súdneho dvora ohľadne práv európskych občanov požiadať o zdravotnú starostlivosť v členskom štáte ich výberu a aby im to bolo za preplácané, pričom budú rešpektované kompetencie členských štátov. Tento návrh podporuje tak rada, ako aj parlament. Je skutočne férové dať našim pacientom jasnosť a právnu istotu ohľadne ich práv ako pacientov. Chápem obavy z pravdepodobného dopadu smernice na národné systémy zdravotnej starostlivosti a ich udržateľnosť E, zdá sa, že toto je e, otázka e, veľkých obáv a spomínala to aj pani Veňo. Chcela by som teda určité ubezpečenia v tomto bode. Naša dopadová štúdia sa urobila na základe veľkých vstupov od expertov. Komisia je toho názor, že mobilita pacientov je veľmi obmedzená je to len asi 1% z, celkovej, z celkových nákladov na zdravotníctvo a 1% e, celkového počtu pacientov. Okrem toho je pravdepodobné, že to aj ostane obmedzené a je to preto, že ľudia povedali samotní, že uprednostňujú e, liečenie čo najbližšie k svojmu domovu. Napríklad vo Francúzsku podľa našich odhadov len približne 100 tisíc pacientov by sa rozhodlo, že sa nechajú liečiť v inom členskom štáte. V Nemecku by to bolo asi 150 tisíc, e, v Polsku 90 tisíc pacientov. A všetky tieto tri príklady padajú hlboko pod to 1%, ktoré som spomínala. Návrh nie je zameraný na podporu mobility ako takej, ale uznáva, e, že právo na mobilitu je veľmi dôležité pre niektorých pacientov v mimoriadných podmienkach. V celkovo dopad e, tej mobility má byť taký, e, že na plánovanie zdravotníckého, že, že dopad na zdravotnícke plánovanie bude minimálny. Mali by sme sa vyhnúť akýmkoľvek neočakávaným dopadom. Balík benefitov ostáva definovaný v domácom členskom štáte pacienta. Ak, ak členský štát nezahrňa nejaké konkrétne liečenie ako e, súčasť nároku domáceho pacienta, tak tento návrh smernice nevytvára nejaké nové nároky pre pacientov, aby mohli absolvovať takéto liečenie alebo ošetrenie v zahraničí a aby im to bolo plne preplatené. Úroveň preplácania sa počíta podľa tarifov v členských štátoch, e, kde je pacient poistený. Pacient dostane náhradu len na to, na čo by dostal náhradu aj doma, teda čo by mu bolo doma preplatené a členský štát e, má pod kontrolou jednotkové náklady e, na ošetrenie a liečenie. Po tretie, národné a regionálne plánovacie pravidlá ostávajú v uplatnení a bez zmeny. Ak napríklad členský štát žiada konzultáciu e, všeobecného lekára predtým, než pacient môže ísť k špecialistovi, tak aj tento mechanizmus ostáva v eh, platnosti pre tých pacientov, eh, ktorí chcú eh, sa nechať ošetriť v zahraničí, tak aby to nebolo diskriminačné. Ak však je nepredvidateľný náraz cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, z čoho by mohol vzniknúť vážny problém, tak toto by nemalo ohroziť udržateľnosť zdravotného systému. V takom prípade je tam ďalšia zabezpečovacia klauzula. Návrh umožňuje členskému štátu, aby vytvoril systém predbežnej e, autorizácie nemocničnej starosti, nemocničného ošetrenia. Čiže členský štát si môže zachovať celkový svoj systém v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora. E, autorizácia a schválenie vopred preto nie je vylúčené ale tak ako rozhodol Európsky súdny dvor, nemalo, respektíve malo by sa to vnímať ako mm, výnimka, ktorá sa uplatňuje len na nemocničnú starostlivosť, ktorá je potrebná a implementovaná proporcionálnym spôsobom. To sú presné slova, ktoré použil súd. Definícia nemocničnej starostlivosti je tiež dôležitá. Musíme dať pacientom jasnosť a právnu istotu a musíme zabezpečiť, aby nedošlo k nejakým diskrepanciám v Európe ohľadne tejto definície. Inak by to viedlo k nerovnosti medzi pacientami v Európe a viedlo by to k zbytočným diskusiám a nezhodám. A preto si myslím, že zavedenie národných zoznamov na definovanie nemocničnej a špecializovanej starostlivosti by bolo metúce a kontraproduktívne, čím by sa e, narušil účel smernice. Musíme zabezpečiť, aby duch a podstata judikatúry Európskeho súdneho dvora ostali zachované. Inak by sme jednoducho len opäť vytvorili neistotu a stratili by sme z dohľadu ciele, ktorým je zabezpe- ktorými je zabezpečenie práv pacienta. A teraz prejdem e, k tomu druhému, k tej druhej časti, zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Jednoznačné a jasné informácie, aby sa umožnilo informované rozhodnutie, a primerané liečenie a kompenzácia v prípade škody. Momentálne nemáme jasné pravidlá na úrovni spoločenstva ohľadne toho, ako sa majú naplniť tieto požiadavky pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a nemáme žiadne pravidlá a preto je ťažké zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť pre pacientov, ktorí prekračujú hranice. Správa Vernio, ktorá bola prijatá v roku 2007, e, žiadala, aby sme mali bezpečnú, kvalit, bezpečný, kvalitný a efektívny rámec, e, Vťahujúci sa aj na aspekty kvality zdravotnej starostlivosti. Kvalita a bezpečnosť ako aj informácie pre pacientov e, sú naďalej zásadnou e, témou v tom návrhu stanoviska, o ktorom budete hovoriť neskôr. Článok 5 e, návrhu smernice stanovuje počet požiadaviek v tejto súvislosti, najmä jasné, eh, aby sa definovali jasné štandardy kvality a bezpečnosti v každom členskom štáte, ktorý potom bude monitorovať ich implementáciu. Toto ustanovenie by pridalo zásadnú hodnotu k tejto novej smernici v porovnaní s pôvodným návrhom, ktorý bol smernici o službách. Bez toho by zdravotná starostlivosť bola riešená rovnako alebo dokonca horšie než akákoľvek iná obchodná komerčná služba a to nechceme. Uvedomujem si, že mm, toto ustanovenie je problematické pre mnohé členské štáty, ale ak by sa tieto články zmekčili, tak by sme zanedbali zásadnú povahu zdravotnej starostlivosti a zanedbávali by sme pacientov. A to, tomu sa musíme vyhnúť. Tretí cieľ ušej a zlepšenej spolupráce v niektorých oblastiach, ktorý je príliš často zatieňovaný judikatúrou a jej aspektami, si myslím, je ten cieľ, kde pred nami sú obrovské výzvy a príležitosti. Dúfam, že navrhované opatrenia pomôžu realizovať obrovský potenciál celoeurópskej spolupráce medzi systémami zdravotnej starostlivosti. Našim cieľom nie je zvýšiť byrokraciu alebo Eh, nanúcovať jeden prístup. Chceme sa zamerať na oblasti, kde sa dajú riešiť lepšie kľúčové výzvy prostredníctvom koherentných a kooperatívnych prístupov. Práva pacientov, dámy a páni, efektívne, jasné a bezpečné eh, úspory zo synergického efektu, lepšie využívanie nových technológií a lepšia spolupráca, to sú hybné síly tejto iniciatívy. Som si istá, že zdieľate naše ambície a prajem vám konštruktívnu a produktívnu prácu na tomto návrhu smernice. Chcela by som poďakovať najmä spravodajkyni pani Verňo za jej veľmi cennú za jej cenný príspevok. Jej návrh stanoviska dáva nám veľmi zaujímavý e, základ do diskusie a dúfam, že som vám to E, trošku užitočne osvetlila, čo vám napomôže vo vašej diskusii. Ďakujem za pozornosť a samozrejme som k dispozícii, aby som zodpovedala vaše otázky, aby sme mohli dobre diskutovať. Ďakujem. Uh, and... Ďakujem a v prvom rade by som chcela dať slovo spravodajkyni. Uh, pani Verňo. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Ďakujem za vaše slova. E, v snahe ubezpečiť ma, ale ja nie som ubezpečená. Ja som veľmi dobre pochopila, že ste mali tri ciele, ktoré zdieľam a myslím, že ich zdieľame všetci spresniť podmienky mobility pacientov, ubezpečiť sa o bezpečnosti a kvalite starostlivosti, v tom súhlasíme, a zdôrazniť k spoluprácu medzi členskými štátmi. Myslím si, že aj tieto tri ciele všetci zdieľame v záujme európskych občanov, pretože zdravotnícke služby sú a musia prispievať ku sociálnej súdržnosti, nemajú vytvárať nerovnosť medzi občanmi na úrovni zdravotníctva a takisto aj územnej súdržnosti, ktorá chýba v smernici. Myslím, že ciele zdieľame, ale nesúhlasíme celkom s cestou, e, ako dospieť k týmto cieľom. Z toho, čo ste povedali, mám niekoľko Eh, otázok. Keď hovoríte o dopade, je pravdou, že mobilita v súčasnosti to je malé percento celkového počtu pacientov na celoeurópskej úrovni. To je málo. Ale my vôbec nevieme, čím sa stane mobilita pacientov, aké budú ich potreby o niekoľko rokov na celoeurópskej úrovni. V jednom francúzskom lekárskom časopise som sa dočítala číslo 55 prípadov. Hovorí sa teda o 100 tisíc Francúzov, ktorí pôjdu do cudziny, ale v súčasnosti 54 Francúzov v súčasnosti by dalo prednosť liečiť sa v cudzine. A myslím si, že vo mnohých krajinách je podobná situácia v Nemecku. Vo, on chce ísť do Nemecka, on chce ísť do Veľkej Británie a myslím si, že to môže viesť k veľkým problémom. A tá, myslím si, že táto smernica zvyšuje tieto ambície, ale treba k splneniu týchto cieľov vyjasniť podmienky. Myslím si, že netreba predovšetkým, aby ste to povedali, aby táto smernica bola akýmsi presadzovaním lekárskej turistiky. E, čo by bolo rezervované len jednej časti občanov a to by vytvorilo systém zdravotníctva dvojrýchlostný, nerovnostný, e, pretože v nádeji, že v takých krajinách ako USA sa systém zdravotníctva mení v prospech menšej miery nerovnosti a preto je potrebné, aby Európa, kde teda táto nerovnosť nie je, zostala na čele vzhľadom na komplexnosť, rôznorodosť e, rôznych zdravotníckých systémov. Nezabúdajme, že tu máme Nemecko, Španielsko, kde sú isté autonómie, autonómne oblasti, regionalizácia, kde sú rôzne prístupy, aj keď je tam e, istý globálny prístup na úrovni rozpočtu. Potom tu máme výskum, administratívne veci ale je potrebné, aby práve členské štáty spolupracovali a aby vytvorili e, zoznamy e, starostlivosti pri hospitalizácii alebo pri neho, nie pri hospitalizácii. A samozrejme, že tu na je potrebné, aby jednotlivé členské štáty mohli byť e, schopné činnosti. No a pokiaľ ide o ochranu zdravia a sociálne ochranné systémy, tie sú veľmi e, krehké v celej Európe. Ja som sa pokúsila ísť e, vašou cestou a cestou práv občanov, kde napríklad pred, e, predbežné výnimky by nemali byť istým spôsobom výnimkami. Malo by to byť ošetrené v rozpočte. Čiže predbežné povolenie a žiadosť a potvrdenie, že pacient odíde do cudziny na e, liečebnú starostlivosť, ktorá nebude veľmi nákladná. Myslím si, že to by bolo plus pre pacienta, pretože keď on urobí svoje vyhlásenie, kde ani nebude potrebovať povolenie, tak môže e, ísť k okienku, kde dostane informácie o svojich právach, tak lekárskych ako administratívnych ak pôjde do tej či onej krajine, aká je tam kvalita, aká bezpečnosť vianočnej lekárskej služby, ako aj ďalšie aspekty. Takže, ako hovoríte, neexistujú nové práva pre občanov pacient je v centre, ale sú tu isté protirečenia. Na to sa treba ešte bližšie pozrieť. Potom tu máme e, tento pojem e, starostlivosti, ktorý treba spresniť. Myslím si, že je veľmi dôležité niečo, čo nie je zohľadnené. A síce kontinuita zdravotníckej starostlivosti a zodpovednosť v prípade odvolania sa alebo poškodenia pacienta to môže byť rôzne v závislosti od súdnych systémov. A nad tým sa treba tiež zamyslieť. A ešte ďalšia vec tu nie je ošetrená, a to je dôležité, a síce vzájomné uznávanie receptov. Chorý, ktorý sa nechá liečiť v jednej krajine, musí mať e, recept, predpis liekov z tejto krajiny, ktorý by bol uznaný v lekárni svojej vlastnej krajiny. Hovorím to, lebo sa mi to stalo cez prázdniny. Mala som jeden recept, ktorý krajina, kde som práve bola. Našťastie nešlo o nič vážne a ja som sa bez liekov zaobišla. Následne by som bola rada, keby sme sa vrátili. Som rada, že by ste teda tu napísali, ale napriek tomu mi prípada veľmi dôležité tak na úrovni zákonodarcov, ako aj politikov mať víziu Európy o 10-15 rokov, po prípade aj ďalej pretože sme starnúci kontinent, rýchlo starnúci kontinent a máme e, kvalitný zdravotný systém. To znamená, starneme, budeme žiť dlhšie a musíme to teda zohľadniť aj pri službách, ktoré bude treba vytvoriť. Musíme vytvoriť koncepciu starostlivosti dlhodobej vrátanie starostlivosti pre starých ľudí v domácnosti. Myslím si, že to je veľmi zaujímavá vízia, ktorej cieľom je lepšie chrániť občanov a anticipovať problémy, ktoré vzniknú v najbližšej budúcnosti. Takže keď budeme o tejto téme opätovne hovoriť, pokúsime sa tento text zlepšiť. No a potom sú tu ešte nedostatky, obrovské nedostatky. Ja nechápem, ako môžeme hovoriť o mobilite a bezpečnosti pacientov a o kvalite služieb, ak nehovoríme o mobilite odborníkov, čiže vzťahy medzi chorými a personálom, teda lekári, chirurgovia, sestry, e, tam je veľmi silné prepojenie a myslím si, že smernica z roku 2005 o kvalifikácii profesionálov v zdravotníctve nie je práve dostatočná v oblasti e, lekárskeho personálu. No a tu nám by sme chceli ešte niečo doložiť, pretože na jednej strane tu máme kvalitu, na druhej strane bezpečnosť a navyše nezabúdajme, že my môžeme eh, dostať do nerovnováhy eh, stav lekárov, čo už v niektorých krajinách sa stalo. Takže nechceme podporovať lekárskú turistiku. Eh, lekárska starostlivosť a zdravie je súčasťou ekonomickej sféry, ale zároveň máme náš európsky sociálny model a zdravotníctvo je súčasťou tohto pilieru, tohto systéma a preto je veľmi dôležité, tento text je veľmi dôležité. Mali sme iné texty, mali sme smernicu o službách, budú iné, ale toto je veľmi dôležité, pretože sa nachádzame vo veľmi e, vlastne krížovom, v kľúčovom období. Pre, bu, e, snažíme sa naznačiť cestu do budúcnosti Európy sociálnej, ekonomickej a politickej a preto by sme e, nemali strácať čas a mali by sme diskutovať do hĺbky o týchto problémoch. Ďakujem. Ďakujem. A chcela by som dať eh, slovo tieňovému spravodajcovi, ale prosím maximálne 4 minúty. Pán Burke. Thank you very much. Um... <clears throat> Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať komisárke za jej prezentáciu a prácu, ktorú doteraz urobila Dôležitá vec na zdravotnej starostlivosti je, že je to dosť komplikovaná vec vo vzťahu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a nedá sa to riešiť z večera do rána. Takže naozaj treba ísť krok po kroku a je potrebné mať aj rovnováhu v, vo všetkých tých právnych úpravách a treba túto rovnováhu aj zachovávať. Uh, veci, ktoré, otázky, ktoré sa tu vyskytujú, sa týkajú napríklad uh, Eh, čakania na niektoré druhy ošetrení, napríklad u nás je to tak. No a mm, toto sa možno ani tak nedá zapracovať do toho zahraničného, eh, do tej zahraničnej starostlivosti, ale eh, treba aj toto sprať do úvahy, že niekedy sa stane, ako u nás napríklad, že 14-ročný pacient musel 5 rokov čakať na nejaké ošetrenie, čo je úplne nepriateľné a ten dokument rieši aj nedostupnosť nejakého ošetrenia v danom štáte. Ja mám osobnú účasť na takom, pretože ja využívam cezhraničnú starostlivosť sám, takže mám obrovský záujem o túto oblasť, pretože ošetrenie alebo liečenie v mojej krajine nebolo dostupné a potom je tu aj otázka, um, ak je zdravotná starostlivosť dostupná v nejakej hraničnej oblasti, prihraničnej oblasti, pretože to pre pacientov môže byť pohodlnejšie ísť jednoducho cez hranice, lebo to majú bližšie napríklad. Uh, osoby, ktoré potrebujú takúto lekárskú starostlivosť ehm, samozrejme nesmú byť obeťami nejakej nadmernej byrokracie a určite mm, treba nájsť rovnováhu medzi teda na jednej strane byrokraciou a na druhej strane nejakou prílišnou, nejakým prílišným zaplavením, dajme tomu nemocníc. Čiže musíme zabezpečiť, aby informácie, ktoré sú dostupné poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v každom členskom štáte, e, budú k dispozícii aj pacientom, ktorí potrebujú danú starostlivosť. Jedna vec, kde musíme byť veľmi opatrní, je následná starostlivosť. Ak niekto napríklad cestuje do iného členského štátu na nejaké ošetrenie, E, nesmie potom členský štát pôvodu e, zareagovať tak, že no neposkytneme následnú starostlivosť, lebo ošetrenie ste dostali v inom členskom štáte, takže musíte ísť samé na tú následnú starostlivosť. Čiže e, je tu aj otázka zdieľania informácií. V mojej krajine napríklad pred dvomi rokmi prišiel niekto z Nemecka do Írska a potrebovali lieč- liečebné ošetrenie, ale nemecký Nemecké orgány chceli dať pacientové záznamy k dispozícii a pacient e, bol v psychiatrickom ošetrení, čiže bolo potrebné mať aj nejaký ďalší súhlas a preto je veľmi dôležité toto riešiť ako aj e, napríklad dôvernosť informácií v celej tejto oblasti. Bola to nesmierne komplikovaná záležitosť pre orgány zdravotnej v našej krajine, ako spolupracovať a aj následná starostlivosť po liečení v nejakom členskom štáte, ak niekto potom precestuje do iného členského štátu, vráti sa domov, aby teda informácie boli k dispozícii medzi tými um, príslušnými orgánmi daných členských štátov. Je dôležité, aby sme v tejto smernici mali v tomto jasno, aby tu bola právna istota. Myslím si, že to je nesmierne dôležité a to musíme urobiť v tejto smernici, Samozrejme, že nevyriešime všetky otázky. Viem, že komisia veľmi intenzívne pracuje na riešení všetkých otázok a možno o dva roky, o tri roky sa budeme musieť k tomu vrátiť a Ehm, uvidíme na základe skúsenosti, že mm, či, sa s tým nebude, či s tým nebude treba niečo urobiť, aby bola zachovaná rovnováha. Ja určite vítam návrh komisárky, všetci musíme k tomuto prispieť, ale je dôležité, aby sme naozaj dosiahli tú rovnováhu, pretože v konečnom dôsledku ide o pacienta, ide o tú osobu, o ktorú sa chceme starať a je dôležité, aby sme to nezaťažili príliš veľkou byrokratickou záťažou, aby ľudia naozaj dostali to ošetrenie a to liečenie, ktoré si zaslúžia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Rüle. Alebo? Prepačte. Pani možno podľa veku, neviem, alebo podľa krásy, <laughs> alebo choroby. Budem hovoriť po dánsky. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička, ďakujem za slovo. E, tešila som sa na práci na tejto legislatíve, e, pretože pre občanov v Európe to znamená naozaj nesmierne veľa. A som veľmi vďačná komisárke, že e, sa hneď pustila do tejto práce, Um, naša fokusová skupina na túto smernicu, keď sme robili určitý uh, prieskum, ja som teda vyrastla na vidieku a poznám jedného starého pána, ktorý e, chodí uh, na skutri a ja som sa rozmýšľala, že budem teda uh, s, že si to preskúmam, že um, ak ja budem chorá a budem musieť vycestovať do zahraničia, e, tak ja mám tu možnosť, ale tento starý pán, ktorého poznám, teda túto možnosť nemá jednoducho ísť do zahraničia, keby potreboval nejaké ošetrenie. Eh, čiže mala by tu byť tá možnosť, eh, aby si človek mohol sám vybrať, či pôjde do zahraničia alebo nie, aby dostal nejaké ošetrenie. Možno, že tento starý pán má nejakých vnúkov, ktorí by mu pomohli, ale uh, on sám by si mal mať možnosť rozhodnúť, že, či tam chce ísť alebo nie. Čiže z tohto úvodu je zrejme, že niektorí uh, pacienti teda nie sú v centre toho systému, ale bohužiaľ v návrhu e, kolegov je tiež len systém centre. Ja si ale myslím, že e, ten systém by mal byť upravený tak, aby bol e, výhodný pre európskych občanov, aby naozaj mohli využiť svoje práva, ktoré majú ako európsky občania, čiže musí to byť samozrejme v súlade so zmluvou a z judikátorou Európskeho súdneho dvora. No a keď si teda čítam návrh pani Verňo, tak ona nechce ísť tak ďaleko ako komisia a niekde je to dokonca v rozpore s rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora. Ona chce brániť ten systém, ale ja chcem a chcem pracovať na tom, aby poprvé tieto predbežné schvalovania boli potrebné naozaj len vo vynimočných prípadoch. Ten pán, o ktorom som hovorila, ten na tom svojom opäde chodí po, krajina, po krajine, ale aj on mm, by mal mať možnosť aby teda mm, napríklad získal zdravotnú starostlivosť v nejakom inom členskom štáte, aby to preplácali e, orgány samotné, aby pacienti nemuseli za to dopredu platiť a aby neboli e, nútení, e, pokiaľ ide o nejaké Eh, ošetrenie, ktoré eh, je dôležité, životne dôležité, eh, aby teda mm, mali takúto možnosť všetci európsky občania, nielen tí, ktorí sú silní. Čiže potrebujeme vysokú kvalitu, informácie, bez ohľadu na to, o ktorý členský štát ide a je dôležité, aby takýto systém informácia poradenstva bol naozaj profesionálny, aby e, to bolo k dispozícii v rôznych jazykoch, pretože napríklad u nás v Dánsku mm, možno, že je to podánsky, ale ak prídu nejakí zahraniční e, pacienti, tak si to podánsky neprečítajú, čiže asi to musí byť k dispozícii aj v nejakom inom jazyku. No a ďalej by som chcela, aby to boli nezávislé poradenské centrá, ktoré naozaj môžu trošku nasmerovať pacienta v možnostiach, ktoré existujú v jednotlivých členských štátoch, aby teda sa pacient mohol rozhodnúť, či chce nejaké ošetrenie v zahraničí. Je dôležité, aby takéto poradenstvo bolo nezávislé, aby to nebolo súčasťou toho systému, pretože ten systém môže mať vlastné predstavy o tom, e, čo sa týka ošetrenia v zahraničí. Možno, že nechcú ani poslať nejakého pacienta do zahraničia z dôvodu nejakých ekonomických otázok pre štátny rozpočet a tak ďalej. Mm, e, samozrejme, chceme mať efektívny systém a preto musí byť e, to nezávislé, autonómne poradenstvo a takéto centra, ktoré naozaj na vecných základoch dajú pacientovi nejaké poradenstvo a e, na základe toho sa potom pacient rozhodne, či pôjde do zahraničia alebo nie. A je relevantné a dôležité, aby sme mali aj ombudsmana pre pacienta, aby prípade mm, problémov, pokiaľ ide o nejaké ošetrenie alebo preplácanie, aby sa e, mal ten pacient kam obrátiť. Čiže e, platby medzi systémami, e, z členského štátu do členského štátu, vysoká kvalita, otvorenosť, informácie k dispozícii, nezávislé poradenské centrá a Európsky ombudsman pre pacienta. To sú teda moje návrhy a dúfam, že pani Verňo sa bude môcť nad tým zamyslieť aby sme naozaj mali v centre e, našich zámerov pacienta, nie systém. Systém prežije, e, ale risk, riskujeme, že neprežijú všetci pacienti, ak nedostanú správne ošetrenie v správnom čase. A e, to by som nechcela zažiť. Ja bych dala další slovo spravodaj pani... Dám slovo ďalšej spravodajkyni pani Rüle. Ďakujem. Aj ja vychádzam z toho, že samozrejme v prvom rade by sme mali myslieť na pacientov a nie na systém. No a zoberme si ten pekný príklad, ktorý ste tu uviedli, ten starý pán, ktorý žije na vidieku. Tento starý pán samozrejme obyčajne hovorí len po dánsky, alebo keď sme v Nemecku, hovorí po nemecky a žiadnym iným jazykom, to je vôbec problémy. Vybudovať si dôveru k nejakému lekárovi, ktorý nehovorí jeho jazykom. Čiže tento starý pán si veľmi dobre rozmyslí, či pôjde naozaj do zahraničia. Má o mnoho väčšie zábrany než ktokoľvek iný. No a teraz mám teda ten problém, že ten starý pán, samozrejme napriek tomu, je odkazaný na to, aby uh, v Dánsku sa ďalej rozvíjal ten systém zdravotnej starostlivosti a aby ďalej sa na národnej úrovni investovalo do týchto systémov zdravotného zabezpečenia. Pretože môžete povedať, že tie systémy vás nezaujímajú, no ale ten starý pán Mm, je veľmi, veľmi silne odkázaný na tento systém v Dánsku a potrebuje istotu, že členské štáty aj naďalej e, zoberú e, zodpovednosť za jeho ošetrenie a že to neprenesú e, na nejaký iný členský štát. To je ten môj problém, ktorý tu vidím. A ja chcem, aby členské štáty naozaj zostali naďalej zodpovedné a potom si kladím otázku, prečo napríklad komisárka ten článok 95 si zvolila za právny základ a nie článok 152, kde v odseku A5 jednoznačne je upravená zodpovednosť členských štátov, je tam zakotvená a je tam jednoznačne e, zakotvená aj e, subsidiarita. Takže ja by som bola o mnoho pokojnejšia, keby právny základ bol 152 a nie len 95. To je prvý problém. Druhý problém. E, ja samozrejme podporujem pani Verňo v jej prístupe, ale ešte by som sa chcela dotknúť druhého problému. Zoberme si teda opäť toho starého pána a povedzme si, že ten starý pán je napríklad z Bulharska alebo z Rumunska. A ako chceme zabezpečiť, že koľko starých pánov, starých dám alebo ľudí z Rumunska a z Bulharska napríklad sa môže nechať ošetriť v Nemecku bez toho, aby Nemecko povedalo, že teraz je náš zdravotnícky systém pod obrovským tlakom, pretože e, to, čo nám nahradí bulharský alebo rumunský zdravotnícky systém, je o mnoho menšia e, dávka, než to, čo vlastne sa využije v Nemecku. No a ako teda môžeme otvoriť tie zdravotnícke systémy bez toho, aby sme sa zároveň zamysleli nad tým, že potom na európskej úrovni musíme mať e, nejaký fond na vyrovnávanie týchto nákladov. Inak je to celé problematické s tými preplácaniami medzi členskými štátmi. No a jedného dňa potom Európa e, si bude musieť položiť otázku, že kto vlastne ešte garantuje, že systémy zdravotnej starostlivosti sa budú ďalej rozvíjať, ak nebude nejaký vyrovnávací fond. Alebo dojde k sporu medzi členskými štátmi. Ja osobne som toho názoru, že celý tento návrh smernice ešte nemá dostatočne právnu istotu a jasnosť a som rada, že pani Verňo začala to prepracovávať a budeme to prepracovať aj ďalej, ale podľa mňa to ešte nie je dostatočne zrele na to, aby sme ho prijali. E, ďakujem. pekne. A než dám slovo pani komisárke, tak dovolím si zopakovať závery zo seminára, ktorý zorganizoval náš výbor v roku 2004 k problematike zdravotných služieb v rámci smernice o službách. V prvom rade tu bol záver, že definícia nemocničnej a could you switch uh, into your languages because I would like to speak Ja by som rada hovorila po česky, takže keby ste si uh, prepli kanály. No dobre, tak teda po anglicky. Excuse me, the Czech... Uh, česká kabína má nejaké problémy, česká kabína nemá problémy. <laughs> takže radšej po česky. Chcem upozorniť na závery seminára, ktorý sa organizoval v roku 2004, bolo to pod mojou gestiou a tie závery boli, teda bol to seminár z celej Európy. Definícia nemocničnej starostlivosti mm, musí, teda musí to byť definované tak, aby to bolo zrozumiteľné pacientom aj poskytovateľom s ohľadom práve na rozhodovanie, či musia alebo nemusia pacienti žiadať o nejaké predbežné schválenie. Um, bez ohľadu na to, aká konkrétna starostlivosť sa mu poskytuje v danom štáte v nemocnici. To je základný rozdiel, ktorý väčšinou lekári nie sú e, schopní pochopiť. Po druhé, bolo jasné, že je potrebné definovať požiadavky na zavedenie systému alebo monitorovania kvality zdravotnej starostlivosti a žiada členské štáty, aby preukázali, že majú stanovené indikátory bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bez ohľadu na to, aká je úroveň zdravotnej e, starostlivosti v danom štáte. Ide zavedenie systému, ktorý bude kontrolovateľný. Druhou požiadavkou bolo, aby členské štáty zabezpečili, že budú k dispozícii objektívne informácie o štruktúre, spektre a kvalite poskytovanej starostlivosti v, danej, v danom štáte. A ak by to malo byť objektívne, zabezpečujú to akreditácie týchto systémov. Po tretie, podmienky úhrady samozrejme mm, musia byť porovnané podľa, musia byť v súlade s judikátmi e, Európskeho súdneho dvora Takže podmienky úhrady zdravotnej starostlivosti musia byť v súlade, respektíve tá legislatíva musí byť v súlade, čiže to je nariadenie 1408 alebo 883. To musí byť v súlade s rozsudkami súdneho dvora, ktorý na strane občanov a pacientov a hovorí súdny dvor, že pacienti majú právo na také ošetrenie v zahraničí, ktoré si platil aj v domovskej krajine a je úplne zbytočné, aby ľudia, ktorí cestujú, podnikajú a nejako inak žijú v niekoľkých členských štátoch, aby si platili niekoľko zdravotných poistení, veď to je nonsens. A samozrejme, politici zamietli tento podklad, zamietli aj podmenovací návrh ktorý bol v tomto kontexte e, vložený do návrhu zmenice o službách. Plne sa stotožňujem s tým, čo hovorí pani Verňo, že nie je možné oddeliť mobilitu pacientov od mobility poskytovateľov, a to práve s ohľadom na možnú kontinuitu zdravotnej starostlivosti. Ide skôr o princíp, než o nejakú zložitú prax a myslím si, že je pravda, že dnes je to 1%, ale musíme myslieť aj na to, že v budúcnosti bude viac európskych občanov, ktorí budú viac cestovať a budú si aj vyberať e, zdravotné služby v iných členských štátoch. A možno práve na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti tento výber e, očami pacientov je žiaduci, tak ako čo povedal pán Burke z Írska. Podávala som rôzne pozmeňovacie návrhy k 1408 cez výbor pre práva žien, aby tento, e, toto nariadenie bolo e, v súlade s rozsudkami, aby sme nekonali len pod tlakom. Som presvedčená o tom, že tak ako to vyzeralo v rade za francúzského predsedníctva, tie rokovania. Členské štáty uprednostňujú len krátkodobé záujmy, e, uprednostňujú šetrenie nákladov, e, myslia si, že by to stalo viac než realita. Teraz hovorím ako bývalá ministerka zdravotníctva, je to naozaj politikum, ktorého sa najviac boja tí, ktorí vlastne sú skôr okolo toho problému, než vnútri problému. A som presvedčená o tom, že zatiaľ nenastala situácia, kde budeme schopní presadiť to, čo tu viac menej zaznelo z úst prakticky všetkých poslancov. Je to politikum, ktoré prakticky nie je možné presadiť proti vládam členských štátov, e, kde sa týmto problémom nezaoberajú z pohľadu pacienta. A ja by som chcela poprosiť pani komisárku, ktorá bude odpovedať v prvej fáze na pripomienky a návrhy spravodajcov a teňových spravodajcov, aby nám povedala aj to, že ako ona vidí prepojenie mobility pacientov a mobility poskytovateľov Akú ďalšiu legislatívnu prácu považuje za možnú? Čo sa dá urobiť na úrovni koordinácie členských štátov? Ako je to možné aktivizovať? A napokon, náš výbor si nesmierne cení, ako sa pustila do tej témy a je vidieť, že ženy sú cieľa vedomejšie než muži. Prepačte mi takúto nediplomatickú poznámku. Pani komisárka, nech sa páči, máte slovo a potom ďalší poslanci. Myslím, že tá posledná pripomienka nebude sa veľmi páčiť našim kolegom mužom. A ďakujem aj tak za vaše pripomienky a pokúsim sa odpovedať na väčšinu z vašich pripomienok počnúc tým základným pravidlom, že naredenie 1408 ostane nezmenené a bude platiť a bude mať prioritu vo všetkých e, prípadoch, e, ktorých e, platí teraz. Napríklad jedna z poslankyň spomenula naliehavosť zdravotníctva, a zdravotnej starostlivosti, ktorú niekto potrebuje. Ak je tomu tak, tak určite to platí a spada pod uh, naredenie 1408 a členský štát bude zodpovedný za plné pokrytie tých nákladov. Nechceme tu dávať uh, možnosť členským štátom, aby sa vyhli uplatňovaniu naredenia 1408. Toto má byť priorita. Nezabudajme však na to, že sú prípady, kedy súd povedal, že okrem um, prípadov, ktoré spadajú pod to nariadenie, pacient um, má vyslovné právo um, podľa zmluvy, aby si zvolil, že kde dostane zdravotnú starostlivosť um, už z akéhokoľvek dôvodu. Toto je osobné rozhodnutie pacienta. A preto súd povedal, že aby sa kontrolovali náklady v členskom štáte v prípadoch, kedy sa pacient sám rozhodne, že pôjde do zahraničia, tak členský štát zaplatí a uhradí náklady až do výšky nákladov, ktoré by to stálo u nich doma. To je ten rozdiel. A čo sa týka očakávaného nárastu mobility pacientov po prijatí. Áno, môže nastať taký prípad, že to bude zvýšenie, ale v tomto prípade súd veľmi múdro povedal, myslím, že musíme chrániť národné systémy, takže im dáme právo aplikovať e, udeľovanie súhlasu vopred. Ale čo týka toho udelovania súhlasu opred, to nebol náš vymysel, ale to bol súd, ktorý povedal, že sa má rozlišovať medzi mm, udelením súhlasu opred pre zdravotnú starostlivosť mimo nemocnic, čo mm, má platiť, to bolo jasne povedané, a udelovanie súhlasu opred pre nemocničnú zdravotnú starostlivosť, ak toto bude potrebné a ak sa to bude správne uplatňať. Takže členský štát môže um, povedať, e, že no, ja sa obávam, že um, následne nárast a preto budem uplatňovať uh, už uh, vopred uh, to udelovanie súhlasu a potom uh, súd uh, toto jasne zamietne. Čiže nie je to komisia, ale je to súd. Teda súd povedal, že ak je to potrebné pre ochranu národných systémov a ak to bude primerané, ak to bude vhodné a ak sa to bude uplatňovať bez akékoľvek diskriminácie. A e, dve oblasti, v ktorých myslím, že nastane nárast, sú cezhraničné prípady, kedy je to oveľa praktickejšie pre pacienta, aby prekročil hranice a bol ošetrený v druhej krajine a v prípade sriedkavých chorob. Tu na predpokladám, že je správne, že keď pacient e, trpí zriedkavou chorobou, ktorá sa nelieči u neho doma, tak on e, potom sa rozhodne, že e, pôjde do zahraničia, aby ho tam liečili. A samozrejme, to bude pridaná hodnota pre pacienta. A preto máme aj to ustanovenie pre spoluprácu medzi referenčnými centrami, pretože s tým vysokým počtom zriedkavých chorôb, ktoré existuje, nie je možné pre každý členský štát, aby si zorganizoval národné zdravotníctvo tak, aby pokrylo každý jeden z týchto 57 tisíc zriedkavých chorôb. informácie a kvalita zdravotníctva sú dve pridané hodnoty tejto smernici. Pretože, ako ste mnohí poznamenali, my by sme sa mali zamrievať na pacienta a nie na systém. Ale ako môže systém poslúžiť pacientovi? Preto je absolútne potrebné, aby sme dali pacientovi čo najviac informácií a tieto informácie by si mali členské štáty dohnúť, aby v tej záverečnej analýze z toho vyplynula sieť kontaktných bodov, ktoré si dohodnú medzi sebou, že aké informácie sa majú vymieňať medzi členskými štátmi. A tiež my žiadame od členských štátov, aby vo veci kvality a bezpečnosti zabezpečili to, že by mali mať e, zavedené normy pre kvalitu a bezpečnosť. Nežiadame od členských štátov, aby harmonizovali svoje systémy, alebo e, že tie členské štáty, čo už majú štandardy, aby ich e, harmonizovali a menili. Jednoducho nás budú informovať, že už majú normy, ktoré platia a že monitorujú aplikáciu týchto noriem. To je všetko, čo žiadame od eh, členských štátov a myslím, že to je veľmi dôležité pre pacientov, než eh, odíde zo svojej krajiny, aby vedel, čo má očakávať a čo dostane a aby mali zabezpečenú kvalitu a bezpečnosť, ktoré sú potrebné pre nich a preto to je potrebné, aby si pacienti mohli sa rozhodnúť a informovanie si vybrať. Čo sa týka platieb vopred, nikde v smernice nehovoríme o platbách vopred. Preto e, nie je nič v smernici, čo by mohlo zabraniť členskému štátu aby e, uzavrel dohody s zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti e, o priamých platbách. A toto e, uľahčí e, život pacientovi a my nie sme proti tomu, ale to, e, nemáme právo to žiadať od členského štátu. A členské štáty majú možnosť, majú slobodu sa tak rozhodnúť. Čo sa týka právneho základu, to nebolo politické rozhodnutie komisie. Je to prirodzený dôsledok rozhodnutí súdu, pretože rozhodnutia Európskeho súdneho dvora sú o slobodách vyplývajúcich zo spoločného trhu podľa tohto článku. Článok 152 je veľmi relevantný, ale nemohol by nám dať právny základ alebo možnosť, aby sme založili smernicu tejto povahy pod eh, článok 152. Alebo na článku 152. Ale my sme to spomenuli v smernici a e, budeme e, to respektovať v tomto článku, pretože výslovne v tej smernice hovoríme, že respektujeme právo členského štátu organizovať svoje zdravotné systémy, tak ako považujú za vhodné, aby ponúkali svojim pacientom e, prospechy, ktoré chcú aby im ponúkli také liečenie a lieky, ktoré si rozhodnú. Nemôžeme žiadať viac od členských štátov. Zdieľanie informácií, súhlasím, že veľmi dôležité a máme o tom výslovné ustanovenie v smerici, pretože určite, keď pacient ide do zahraničia a keď sa vráti do domácej krajiny, na následnú následnú starostlivosť, tak je absolútne potrebné e, zabezpečiť právo na výmenu a právo a povinnosť e, zdravotníkov, aby e, si vymenali informácie, všetky informácie, ktoré majú o pacientovi. Samozrejme, aj s ohľadom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých informácií a osobných údajov, ktoré poskytujú o tom pacientovi. Niektorí z vás e, veľmi správne spomenuli dva dôležité témy. To sú tie existujúce nerovnosti, nerovnocenosti a dôležitosť toho, aby sme mali dostatok e, profesionálov e, zdravotnej starostlivosti. Tieto dva prvky komisia prvom rade, ako som povedala, videli sme v decembri zelený knihu o pracovníkov v zdravotníctve a začali sme si konanie medzi všetkými účastníkmi, aby sme zistili, ako najlepšie budeme môcť e, splňať tieto požiadavky a hlavne riešiť e, tú nerovnováhu, ktorá teraz existuje medzi e, východnými a západnými štátmi kvôli pohybu zdravotných pracovníkov. A ďalšia vec, ktorá je dôležitá, niektoré krajiny to už využívajú, že sme pridelili asi 5 miliard eur do štrukturálnych fondov, aby sme pomohli novým členským štátom, aby posilnili svoje právne systémy a infraštruktúru, aby postupne tieto členské štáty e, dosiahli e, vyvážené štandardné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Čo týka tohto ustanovenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, e, je to v pracovnom programe mňa aj komisára Špidlo, aby sme vydali oznámenie neskôr tento rok a možno aj e, odporúčenie rady, aby sme odporúčili, ako najlepšie riešiť e, nerovnováhy v Európskej únii pretože ehm, toto je dôležitá vec a je to ehm, najdôležitejší predpoklad, aby sme zabezpečili, že ehm, pacienti ostanú vo vlastnej krajine a nebudú sa presúvať po Európe. Ja som vzal do úvahy a na vedomie vaše pripomienky a budeme ich brať do úvahy, aj keď budeme nakoniec e, posudzovať e, tú konečnú verziu našej smernice. Ďakujem a je tu ďalších 8 pripomienok e, ďalších kolegov. Najprv pani Šedolšíd má slovo. Thank you, Mrs. Chairman. And, uh, uh... Ďakujem, pani predsednička, aj komisárka Vasilio. Želám vám všetko najlepšie do nového roku. My e, si uvedomujeme, že e, máte e, ťažkú lohu a veľké prekážky a dúfam, že parlament v budúcnosti vám pomôže lepšie, ako vám pomohol doteraz. A terajší e, vývoj v inštitúciách sa zdá, že dokonca ohrozuje niektoré predchádzajúce kroky členských štátov zo strany komisie a to by bolo škoda, keby sa to naozaj stalo. A ten vývoj v oblasti prioritizácie podľa mňa nie je úplne v súlade s e, judikatúrou. To by znamenalo, že rutinná návšteva vášho očného lekára by vyžadovala prioritizáciu. Keď sa pozrieme na ten pozemci návrh, e, baví sa e, v článku 8 a 7. A toto by mohlo si ťažko viesť k právnej istote pre pacientov. Imko aj parlament požiadal o kodifikáciu existujúcej judikatúry a pochybujem, že to by teraz práve prebiehalo. Komisia je strážkynia zmluv a musí brániť práva európskych občanov a um, vzhľadom na to mám jednu otázku na vás, že či komisia stiahne hm, celý alebo časť toho návrhu o mobilite pacientov, ak práva pacientov podľa terajšieho aky nebudú nakoniec zaručené a splnené. Uh, to je dôležitá pripojenka. Pani Seket Badma slovo. Dankeschön. Um, ich mache es ganz Ďakujem. Ja sa vyjadrím krátko, pretože vidím, že už je neskoro. Ešte máme eh, hlasovanie, veľa hlasovania. Mám dve veci. Prvá, je, že um, máme e, zdra- my sme vyčlenili zdravotnícke služby z e, smernice o zdravotníctve, preto sme si mysleli, že e, zdravie je veľmi dôležitá vec a nemá to nič spoločné, nemá to čo hľadať v smernici o komerčných službách, pretože tu sa nejedná o zákazníkov, ale o pacientov, ktorí majú osobitné postavenie a aj v mnohých situáciách sú závislí a odkazaní na toho poskytovať služieb iba to musíme zúhľadniť. A napríklad, keď si premyslím ten um, príklad eh, pani Jorgensen, eh, tento starý muž, eh, ktorý žije na vidieku, tak je závislý od toho, že na mieste naozaj musí byť zabezpečená tá zdravotná starostlivosť. A to chcem zvrazniť, že každý občan tam, kde býva, musí mať prístup k veľmi vysokej zdravotnej starostlivosti a e, to je prvá vec. A druhá vec je, tu vám dávam za pravdu, že pacienti, ktorí e, cestujú, ktorí e, majú chorobu, ktorá nemôže byť e, liečená na mieste, alebo ktorí ochorejú na dovolenke a tak ďalej, ako, ako to máme riešiť. A s týmto vznikajú problémy, ktoré musíme riešiť. A preto je táto smernica aj taká dôležitá a musíme sa tým vecami zabrať. Ale podľa mňa v tejto smernici o mobilitách pacientoch podľa mňa zachádzate ešte ďalej pretože vy e, tu riešite aj samotné služby a to je otázka, ktorá sa otvára a ktorú treba vnímať aj v súvislosti s právnym základom. A tu vám musím odporovať, pani komisárka, ja som bola v prvom eh, volebnom období v tomto parlamente v eh, právnom výbore a eh, tam som bola tieňová spravodajkynia pre právny základ. A pravidelne Európska komisia, keď sme mali spor o právnych základoch, nám hovorila, že tam, kde lex specialis, to znamená osobitný článok je príslušný pre tú otázku, že vtedy sa musí tento článok uplatňovať. A teraz vy ste spomenuli článok 95, e, hoci máme v Lex Specialis e, ten článok 152, e, ktorý má platiť pre otázky zdravotníctva. Ja si myslím, že to je v rozpore a doteraz, s tým, čo sa doteraz vždy robilo v Európskej únii a spýtam sa, prečo sa preto nepoužíva ten Lex Specialis. A tento článok 152 ani neobsahuje to, čo kolegyňa povedala, že subsidiarita a systémy členských štátov musia byť zohľadnutí, ale je tam aj um, odhľavka na článok 150, uh, teda um, tu by bol s vami článok, uh, článok 152, ktorý by sa mal uplatňovať a ja myslím, že týmto uh, by tá otázka aj pre mňa bola uh, vyjasnená a myslím, že táto otázka je dôležitá. A ďalej, uh, Európsky parlament sa um, tiež v rozhodnutí sporu Gavia o e, tom, či v Európskom parlamente to má byť e, výbor pre vnútorný trh alebo e, výbor pre zdravotníctvo, ktorý je na to kompetentný a povedali, že je to výbor Envy a nie výbor pre vnútorný trh ktorý je vlastne príslušný pre mobilitu pacientov a zdravotníctvo. A myslím, že o tejto veci by sme ešte mali diskutovať. Áno, máte pravdu a zamestnanec je dôležitejší pre e, sociálne platby. A ďalej pán Buso, dve minúty. Uh, Ďakujem, pani predsednička. E, vážená komisárka, chcem vám zablažovať za e, výborné vystúpenie je dôležité, aby sme diskutovali o mobilite pacientov, aby e, som vám pripomenul, že dnes menej ako 1% európskych občanov e, vyhľadáva zdravotnú starostlivosť v zahraničí a možno keď viac e, pacientov bude chodiť do zahraničia kvôli zdravotnej starostlivosti, tak to môže byť najlepší stimul pre národné zdravotné systémy, aby zlepšili svoju prúžnosť a kvalitu. Pretože ja si myslím, že vo všeobecnosti pacienti budú uprednostňovať e, nechať sa ošetriť doma ako v zahraničí, ale to bude len vtedy, keď sa služby budú ponúkať v dobrej službe a keď, e, kvalite a keď prístup k ním dostanú za rozumný čas. Ja si myslím, že Európsky súdny dvor už jasne rozhodol, že práva občanov sú veľmi jasné a e, na nás zostáva, aby sme rozhodli o podrobnostiach o tom, ako uplatniť v praxi tieto práva občanov. Ja očakávam, že mimovládne organizácie pacientov a ich združenia budú klásť tlak na vlády, aby prijali tento návrh a myslím si, že komisia by mala uvažovať o myšlienke, že by zorganizovala informačnú kampaň, v členských štátoch, ktorá by vysvetľovala občanom um, prospekt z tejto iniciatívy. Thank you very much. And uh, Mrs. Schal- Ďakujem. A pani Schaldemoser má slovo na dve minúty. Også tak til dig, fru for et øh, spændende indlæg. Ďakujem, uh, pani komisárka, za veľmi zaujímavú prezentáciu. Začnem s uh, malým komentárom Hovoríme ako keby bol rozdiel e, medzi e, tým, že na jednej strane bereme ohľad na pacienta a na druhej strane máme želanie, aby sme zabezpečili, že sa e, zachovajú zdravotné systémy členských štátov. Nemali by sme z toho robiť taký nesprávny rozpor medzi pacientami a systémy. Mali sme už diskusie o politike, že aké metódy potrebujeme, aby sme zabezpečili, že všetci pacienti dostanú čo e, najlepšiu možnú starostlivosť. Takže nemali by e, sme tu takto falošne a nesprávne to porovnávať. E, ja neúplne súhlasím s tou koncepciou, že by sa ten návrh porovnával alebo porovnával zdravotníctvo v starých a členských štátoch, lebo ja ako v Dánsku, ako občan Dánska môžem ísť kdekoľvek do Európy a nechať sa tam ošetriť. Ale občania z Bulharska Rumunska nemôžu robiť to isté, že by išli kdekoľvek do Európy bez toho, aby museli platiť ten rozdiel navyše. Vy ste sa toho dotkli a určite tu je nerovnováha a my nechceme diskriminovať, takže chcem sa opýtať, čo chcete urobiť s týmto veľkým problémom? Pleštinská has Pani Pleštinská má slovo na minu- dve minúty. Ďakujem pani komisárka za vašu zaujímavú prezentáciu. Ja by som len doplnila mojich kolegov, informačná kampaň samozrejme je veľmi dôležitá čiže moja otázka je či vyčlení komisia finančné prostriedky na informačnú kampaň a potom možno zhrnúť že takým dôvodom prečo pacienti nevyužívajú cezhraničnú starostlivosť sú podľa mňa, môjho názoru tri je to nedostatočná informovanosť a potom niekedy aj zlé skúsenosti ktoré získali pacienti v prípade nutného ošetrenia napríklad v prípade úrazu. a tak ako povedala pani Šaldemos, e, po druhé je to nerovnaké financovanie keď e, porovnáme teraz napríklad mzdy keď slovensko vstúpilo do eurozóny od. 1. januára priemerná mzda je 500 eur na mesiac. to znamená že občania majú problém zabezpečiť si financovanie zdravotnej starostlivosti doma a nie to ešte v zahraničí čiže tá myšlienka čo povedala aj pani rhleová takého fondu solidarity pre poskytovateľ, pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. To sa mi veľmi páči a myslím, že tým by sme vyriešili aj diskrimináciu. Na druhej strane zdravotný systém na Slovensku je zaujímavý pre občanov z iných členských štátov, pretože myslím si, že napríklad stomatologické služby sú veľmi kvalitné. No a potom je to jazyková bariéra, ktorú vlastne musia pacienti prekonať. Čiže prepojiť systémy elektronicky aby pacienti boli vlastne vylúčení z problémov prekladať si e, povedzme svoje zdravotné ja neviem karty alebo, alebo doporučenia pre lekárov takže toto vidím ešte také dôležité aby sa na toto pamätalo. ďakujem pekne. Pán Angela Kazes, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Budem iba stručný, mám štyri body, o ktorých sa chcem zmieniť k tým článkom, ktoré boli citované. Mám pocit, pani komisárka, že ten článok 8 nebol celkom jasný, keď hovoríme o nemocničnej starostlivosti a mimo E, nemocníc, tak v rozličných systémoch zdravotníctva v rozličných členských štátoch to robia odlišne, takže to môže spôsobiť zmetok. Myslím si, že na to by sme sa mali ešte pozrieť. Ďalej uznávanie e, lekárskych predpisov pre pacientov. Ja viem, že v niektorých krajinách bude e, problém, lebo niektoré majú pozitívne zoznamy, iné negatívne zoznamy a to tiež môže vyvolať zmetok. E, osmička odsek B hovoríte o zozname chorôb, ktoré budú e, takýmto spôsobom liečené. Sú tam rôzne kritéria, ale ani to ešte nie je celkom jasné. Možno, že pre jeden členský štát by lekárska infraštruktúra bola nákladná, pre iný nie, to závisí od zdravotníckého systému. A aj k tomu sa treba vrátiť. A posledná poznámka, článok 20. E, tam sa hovorí o zhodnotení po piatich rokoch, ako to funguje. Myslím si, že to je veľmi dlhá lehota, aby sme sa na to pozreli, že či to funguje po piatich rokoch. Ja si myslím, že by sme to priebežne mali skontrolovať po dvoch alebo po troch rokoch, aby sme videli vývoj. Ďakujem, pán Šváb, má dve minuty. Ďakujem eh, predsedničke aj pani komisárke najprv za eh, vašu prezentáciu. Ja myslím, že tu eh, máme značný politický problém a celá tá diskusia ukázala, že vlastne to jadro um, problému um, nechceme uh, tu na vyslovať. Uh, um, vy, pani komisárka, ste pod veľkým tlakom členských štátov, ktorí pod zamienkou um, um princípu subsidiarity a článku 152 zmluvy AES a uh, ďalšími uh, základmi chcú sami uh, riešiť uh, otázku uh, kompetencie zdravotníctva a tak ďalej. Ja sa teda pýtam, že uh, či uh, by sa tu mal uplatňovať uh, tento článok uh, zmluvy AES, pretože to je politická vec, pretože keď um, tu pripustíme opätovanie článku 152, tak potom členské štáty budú um, menej zmien akceptovať, ako je nutné. Ale ja súhlasím s pani Gebhardt, e, ktorá povedala, že ten druhý článok je asi dôležitejší právny základ, ale keď by komisárka vôbec e, s tým začala, tak by nikdy sa k ničomu nedopracovala po druhé, pani Rola pani Jaksen, možno z dôvodov e, radovej rovnosti e, by sme e, mali ten príklad starého muža v Dánsku zmeniť na mladú ženu vo Francúzsku. A to je len malý podiel, asi 1% pacientov, ktorí chcú využívať zhraničné zdravotnosť a ja myslím, že tu by sa to vzájomné doplňovanie tých systémov e, tu nám síce mohlo zohľadňovať, ale nemalo by sa preháňať. A ja e, chcem spomenúť kolegov, ktorí hovoria, e, že v Európe e, majú e, byť e, rôzne e, referenčné kompetenčné centra pre e, konkrétne choroby, napríklad v Ríme pre ochrania prostaty a ja teda nerozumiem, prečo by to pacienti nemali e, byť schopní využívať. Napriek tomu ja súhlasím so všetkými e, vašimi návrhmi, pani komisárka, ale ešte by som sa chcel mm, vyjadriť k e, článku ja si nemyslím, že by sme mali, e, museli zmeniť e, z e, európskej perspektívy uh, národnej národné zdravotné starostlivosti, e, pretože pre pacientov to bude neprehľadné a nakoniec nebudete e, môcť e, jasne zistiť, že kto to odpočoval. Ja som sám advokát a je v Nemecku ťažko zistiť a dokázať, že kto je za čo zodpovedný a to je ešte ťažké, keď to sa jedná o európske otázky a ja teda dúfam, že národné predpisy nebude musieť meniť a bude musieť môcť sa spolahnúť na princíp subsidiarity. Has... A poslednú pripomienku má pán Schmidt. You, uh, uh, like... Ďakujem, pani predsednička. Chcem privítať uh, komisárku. Myslím, že uh, komisia um, potrebuje uh, silnú a statočnú ženu, ktorá predloží tento návrh. Mám otázku o harmonograme. A potom, ako som si vypočul tú diskusiu, ja som riešil zdravotníctvo u nás doma od roku 1985 a je zražajúce, keď som počul, že e, mnohí kolegovia e, tu hovoria o mnohých prekažkách. Poprvé, e, nie, že by tento parlament mohol urobiť niečo, aby to znovu spojil so svojimi občanmi. Keď sa zamýšľam nad tým, že zdravotníctvo je uh, podstatné pre každého občana a vieme, že v každom štáte čakajú mesiace a roky na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. A keď som bol politik vo Francúzsku a povedal vám, že 54% chce ísť z Francúzska, aby sa nechali ošetriť niekde inde, mm, tak e, by som s tým niečo robil. Pretože to je výzva. Ja e, zbývam 35 e, minút z Dánska, a je ťažké mm, doviesť Švedov do Dánska e, kvôli zdravotnej starostlivosti, lebo oni chcú byť doma. Mal som svokru, ona mala 100 km e, na, do akutnej chirurgie, ale nechcela tam ísť, e, pretože chcela sa nechať ošetriť v akutnej chirurgii doma, blízko domu. Nemali by sme preháňať tento problém, ale ak si chceme niečo robiť, tak by sme mali to robiť prísne v rámci právneho rámcu. A komisárka to robí dobre. Je to kľúčová vec a nedostanete pomoc od tohto parlamentu, ale dostanete pomoc od občanov. A toto bola e, moja pripojenka. Moja otázka je, že čo s tým harmonogramom? Kedy si myslíte, že to um, môže byť v rade rozhodnutie, um, môže to um, byť uh, na jeseň, alebo kedy by sa to um, mohlo implantovať, pretože to je vec, kde treba byť opatrný a mali by sme konať rýchlo. Eh, Ďakujem za eh, veľmi dôslednú poslednú pripomienku. Pani komisárka, máte len 5 minút, aby ste nám povedali tie najdôležitejšie veci. Ďakujem. Bola mi položená veľmi ťažká otázka. No v podstate sme len začali pred pár mesiacmi a otázka teraz na mňa znie, že či som ochotná stiahnuť. Nie. Som odhodlaná pokračovať, pretože som presvedčená, že to dlžíme pacientom bez ohľadu na to, čo tu povieme, <clears throat> alebo čo povie rada, práva pacientov existujú v rámci zmluvy. A čím viac ľudia o tom hovoria, o to viac ľudia budú odchádzať z krajiny, aby sa nechali niekde ošetriť a to bez informácií, bez bezpečnosti, bez eh, čohokoľvek. A verte mi, že len tí, ktorí si môžu dovoliť právnika, aby sa obratili na Európsky súdny dvor, si budú vedieť chrániť svoje práva. A to nechceme, pretože to by naozaj viedlo k, nerovno, k nerovnosti. Takže musíme nájsť spôsob, ako postupovať pred. Keď sa toto skončí, tak v prvom rade je to na vás, na poslancoch. Ja som vo vašich rukách, pretože ak sa nám podarí, ako dúfam, e, prejsť prvým čítaním v parlamente ešte do konca e, vášho súčasného mandátu, tak si myslím, že by to bolo veľmi užitočné a nápomocné. Takže to závisí od poslancov. Mm, pane, pani Vernio spomínala tých 54% ľudí, ktorí by chceli ísť. A pri všetkej úcte, myslím si, že oni nehovoria, že by chceli, ale že by boli ochotní ísť, keby museli. A to je rozdiel. Ale ak sa opýtate občana, či by chceli zo zahraničia a bol ochotný ísť do zahraničia, no samozrejme, že povie áno, kto by nechcel cestovať, ale ak im dáme tú informáciu, čo majú očakávať, Eh, koľko im preplatíme, alebo koľko sa im preplatí, celé tie obťaže s cestovaním, s jazykovou bariérou, že sú sami v cudzej krajine. No verte mi, že tých 54% sa zníži na o mnoho, o mnoho nižší počet. A opakujem, zdravotná starostlivosť a, a personál to je pre nás veľmi dôležité. Zaoberáme sa s tým a dúfam a som presvedčená, že poslanci nám pomôžu tým, že sa budú e, zúčastňovať na tejto diskusii na základe zelenej knihy a tešíme sa na to, že budeme s vami na tom spolupracovať. Uh, spomínali sa tu tri veľmi dôležité témy. Pán Angela Kass Vzájomné uznávanie um, predpisov. Samozrejme, že momentálne platí pravidlo, ktoré sa veľmi ťažko uplatňuje. A čo chceme s touto smernicou urobiť prostredníctvom komitológie, je, že chceme menovať e, skupinu expertov, ktorí preskúmajú, ako najlepšie e, napomôcť lekárňam, lekárom, aby, si teda, aby bolo možné navzájom uznávať predpisy. Minulý týždeň som bola eh, v Londýne, hovorila som, sa, hovorila som s ľuďmi z EMEA a pýtala som sa, či je možné mať nejaký spoločný katalóg eh, liekov v celej Európe, aby to uľahčilo veci, ale oni majú problém, pretože potrebujú údaje z členských štátov, Eh, členské štáty mm, to považujú za problematické poskytovať také údaje nákladné a pokiaľ nie sú tieto údaje, no samozrejme začali s niečím, začali s prácou, ale pokiaľ nemajú tieto údaje od členských štátov, tak eh, nedokážu svoju prácu zrealizovať, ale našim cieľom je, aby sme prostredníctvom tejto smernice to v celé uľahčili. Eh, spomínali ste to 5-ročné revízne obdobie nie sme nejaký veľmi rigidní, čo sa týka tých 5, 5 rokov, ale odhadujeme, že keď bude smernica prijatá, uh, tak potom bude potrebné v komitológii rozhodnúť o viacerých otázkach. To tiež bude trvať chvíľu. A kým táto smernica bude plne účinná, to bude chvíľu trvať, a teda myslím si, že to 5-ročné obdobie je zmysluplné, aby sme mali aj nejaké spolahlivé údaje, ktoré nám umožnia e, zvážiť, či je potrebné to revidovať alebo nie. Ale ako som povedala, nie sme v tom nejaký e, rigidný, môže to byť o 3 roky, nie, nie sme nejaký veľmi striktný. Definícia nemocničnej starostlivosti a mimo nemocničnej starostlivosti. Áno, súhlasím s vami, že je tu veľká rôznorodosť e, pravidiel, členských štátoch, čo je nemocničná starostlivosť a čo nemocničná starostlivosť nie. A preto navrhujeme, aby členské štáty a ich experti v komitologickom konaní rozhodli pre všetkých, čo sa bude považovať za nemocničnú starostlivosť. Inak je tu taká rôznorodosť definícií, že by bolo veľmi ťažké, aby sa smernica uplatňovala. Čo sa týka právneho základu, a s týmto ukončím, ja osobne by som bola nadšená, keby právny základ bol 152. Ale 152 uvádza, je to áno o zdravotnej starostlivosti, ale jednoducho neposkytuje žiadne právomoci na predkladanie tých právnych opatrení. Uh, hovorí tu o tom, že tu môžu byť nejaké stimuly, napríklad finančné programy, aby sa napomohlo členským štátom, aj nejaké špecifické témy, napríklad e, krv, tkaniva, orgány sa tam spomínajú. Ale ak právny odbor mi povie, že je možné tú smernicu založiť na 152, alebo ak by sme mohli mať dvojitý právny základ, tak ja by som bola veľmi rada. E, takže naozaj je to na právnych odboroch, aby mi k tomu dali nejaké stanovisko a doteraz ich stanovisko bolo takéto. No ja im to predložím, pretože ja osobne uprednostňujem 152. No a týmito slovami naozaj nechcem už e, plýtvať viac vášho času, e, ale samozrejme môžeme pokračovať tejto diskusii. Ďakujem pekne. Ďakujem za veľmi významnú výmenu názorov. E, termín na, lehot, na pozmeňovací návrh je 28. január, čiže na budúci týždeň o 12. No a potom o 10. 11. februára budeme diskutovať o týchto pozmeňovacích návrhoch a budeme hlasovať 2. marca. No a budeme hlasovať 12. marca. Takže ďakujem a teraz veľmi rýchlo Veľmi rýchlo uh, vymente si miesta, pretože musíme hlasovať a než začneme hlasovanie, musíme uh, poprosiť spravodajcu Malcoma Haba a Chase Ferreiru, aby sa vyjadrili k pohaneniu inovácie na zabezpečenie e, udržateľnej vysokej kvality verejných služieb v Európe. Uh, Kolegovia, prosím vás, posadajte si. Pán Harbour. Ďakujem, pani predsedníčka. Iba pre tých kolegov, ktorí tu včera popoludní neboli, my sme sa rozhodli odložiť výmenu názorov k pozmeňovacím návrhom mojej správy, takže dúfam, že kolegovia budú mať chvíľku trpezlivosti. Pani, pán, Has, pani Hasu Ferreira bola jedinou osobou, jediným členom výboru, ktorý podal pozmenujúce návrhy k mojej správe a predpokladám, že ostatní boli s obsahom správy spokojní. Chcel by som poďakovať členom výboru za podporu tejto správy, pretože, ako som už povedal v mnohých predchádzajúcich prezentáciách, možno, že mm, stojí za to zopakovať to aj tu prítomným poslucháčom, nazdávam sa, že tu ide o dosť málo využívanú súčasť verejnej politiky. Iste to bude e, spájať kvalitu a verejné služby, ale škoda, že tí, ktorí sa zaoberajú zdravotníctvom, už tu nie sú. Používanie techniky v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a služieb je veľmi dôležitá vec, na ktorú práve tieto záležitosti budú mať veľký vplyv toto zadávanie verejných e, zákaziek. Takže sa nazdávam, že toto všetko je potrebné, aby aj verejné orgány a úrady boli o týchto veciach e, informované, pretože oni investujú obrovské množstvo peňazí a my ich musíme upozorniť, že existujú inovatívne spoločnosti, ktoré im môžu pos- pomáhať poskytovať verejné služby. To si však vyžaduje zmenu postoja a my v správe vyzývame práve k vzdelávacím e, programom. Dúfam, že vaša podpora nám pomôže. Ďakujem dopredu. Toto si vlastne nevyžaduje vôbec žiadne legislatívne zmeny. Ide tu iba o zmenu prístupu a postoja. Pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, tak tam, pani predsednička, tie tri pozmenujúce návrhy pána Hasi Ferreira som zapracoval do mojich pozmenujúcich návrhov, takže tam máme dohromady tri pozmenujúce návrhy, raz, dva, tri, ktoré sa nachádzajú v prílohe hlasovacieho zoznamu. Som veľmi rád, že Alexander Lambsdorff za liberálov tiež podporil kompromisný návrh číslo 2. Dúfam, že je jasné, v čom to spočíva ak nie, tak si to môžeme prečítať a nechať preložiť, ale možno to ani nebude potrebné. Ďalej tu máme ústny pozmeňovací návrh, ktorý ja si prečítam, pretože si myslím, že tam ide o lepšiu formuláciu a o vyjasnenie situácie. Ide tu o predobchodnú fázu. Takže ja to na záver prečítam a tým myslím si, že vítame vyjasnenie komisie, že e, zadávanie zákazok v predobchodnej e, fáze môžu e, sledovať príslušné úrady ešte aj vo výskume a vo vývoji, teda vo fázach, ktoré predchádzajú komerčnej fázi, to znamená riešenie dizajnu, prototyp, až po počiatočný vývoj obmedzených testovacích sérií výrobkov. Rovnako berieme na vedomie, že takýto prístup dáva šancu aj malým a stredným podnikom získať verejné zákazky a samozrejme podporuje aj komerčné spúšťanie výrobie, výrobkov a služieb, pretože inak sú s tým často spojené ťažkosti, najmä e, ak ide o začia, začínajúce podniky, ktoré to musia financovať. Tie s tým mávajú problém a myslím si, že toto môžeme tiež predložiť k hlasovaniu. Chcem poprosiť pán Haso Ferreira. Pán Ferreira. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem. Ospravedlňujem sa. My sme toto všetko včera ešte neprebrali, pani kolegyňa, takže myslím si, že práve teraz je na to čas, vážená pani predsednička. E, myslím si, že táto správa je veľmi dôležitá na posilnenie inovačného procesu, pri poskytovaní verejných služieb vysokej kvality udržateľným spôsobom a teda umožniť verejnej správe a štátnej správe začleniť, začleniť e, e to, čo vyplýva z tohto procesu prostredníctvom návrhov, ktoré budú formulovať jednotlivé firmy rozličných dimenzií. E, sú tu isté obavy, či je tento proces možné garantovať. E, či vlastne počas tohto procesu možno garantovať rovnaký prístup pre menšie podniky a takisto aj pre e, výskum a vývoj. Tam samotné firmy a podniky budú mať úžitok z tohto procesu a s nimi aj spotrebitelia a občania. Spravodajca ako sme očakávali, predložil dobrú správu, ktorá po e, prediskutovaní týchto pozmenujúcich návrhov sa zmení v skvelý dokument. V konverzáciách a v rokovaniach bolo možné zaintegrovať všetky obavy, a relevantné návrhy, ktoré som predložil a ktoré predložil aj spravodajca. Takýmto spôsobom výsledok zahrania rozličné kompromisy, ako už povedal Malcolm, a takisto aj adekvátnu selekciu e, na pozmeňovacích návrhov, ktoré podľa môjho návrhu bolo potrebné v teste vykonať, aby bol hlbší, presnejší, čitateľnejší a operatívnejší. A na záver, pani predsednička, drahí kolegovia, chcem zdôrazniť, že moje stanovisko je jasne za to, aby sme hlasovali o tomto texte, ako aj za rozličné kompromisné návrhy a pozmenujúce návrhy, ktoré e, doteraz do dnešného dňa boli predložené. A preto dúfam, že náš výbor bude e, to posudzovať priaznivo. Priaznivo bude hlasovať o tomto teste. Ďakujem za vašu pozornosť. Predsednička prerušila rečníka. Ďakujem a pán Lanzorf, veľmi stručný e, komentár, prosím. Áno, ďakujem, pani predsednička. A ja chcem pánovi spravodajcovi poďakovať za skvele odvedenú prácu a za moju skupinu hovorím, že podporujeme obidva kompromisné návrhy. Je tu však jedna vec e, a je veľmi dôležité, aby sme jej venovali pozornosť. Je to ústny pozmenujúci návrh, o ktorom sa teraz zmienil kolega Harbor a hovorí, že je veľmi e, podstatný. Ja by som bol za to, aby sme hlasovali proti, pretože tu na je tá hranica medzi výskumnou a výrobnou fázou a tá sa vlastne zmazáva. Tu je potom veľmi ťažké nejakým spôsobom zmysluplne využiť právo zadávania verejných zákaziek. Máme tu v tomto smere napríklad správu o bezpečnostnom sektore a tam sme jasne povedali, že v ktorom okamihu končí výskum a začína výroba. A teraz tu máme pozmenujúci návrh, ktorý túto hranicu rozmazáva a nejasňuje medzi koncom výskumu a začiatkom výroby a prekračuje ju. Pretože sa tu hovorí o obmedzenom počte o testovacej sérii a tak ďalej. Ja si myslím, že to sú veľmi nebezpečné zadné dvierka, keby sme pre túto vec hlas, za túto vec hlasovali. To je jediná vec, ku ktorej som sa chcel vyjadriť, lebo inak si myslím, že správa je vynikajúca. A jediný bod, kde sa rôznia naše stanoviska, je tento bod. Prosím vás, hlasujte za, aby sme oddelili výskum od výroby. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz môžeme začať s hlasovaním. Uh, uh, Odsek 1 bol stiahnutý. Uh, druhý pozmeňovací návrh, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Mm, zdržali sa, takže prijaté. Pozmeňovací návrh 3, kto je za, kto je proti. Mm, ďakujem, prijaté. ITRE, kto je za, kto je proti. E, e, držali sa prijaté. E, kompromisný 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Sedem, sedem. Malcolm Haber, kto je za? proti? Zdržali sa prijaté. osmička za, proti, prijaté. Deviatka za, proti, prijaté, 10 za, proti, prijaté, e, pri, pri, 12 za, proti, prijaté, 3 Júri za, e, ďakujem, prijaté, 4, e, ďakujem, 13 za, ďakujem, proti, proti, dvaja, Eh, prijaté. Eh, kto je za? Proti 14. Teda prijaté. 15 za. Ďakujem. Proti prijaté. 16 za. Eh, proti prijaté. 17 za. Ďakujem. Ústný pozmeňovací návrh Malcolm Harbour. Áno. Ja by som chcela k tomu teda niečo povedať, pretože e, ja som teda počula argument pána Harbera a pána Graf, Grofa Lambsdorfa a skonštatovala som, že naozaj je tu dosť zásadná zmena a nie je mi teraz celkom jasné, aké sú dôsledky, keďže to mám celé len po anglicky a mm, nie v mojom pracovnom jazyku v Nemčine, takže myslím si, že tento ústny pozmeňovací návrh by sme teraz nemali e, odhlasovať a ja sa s pánom Harborom ešte raz e, dohodnem aj s Rolfom Lambsdorfom a uvidíme, čo do pléna budeme môcť spraviť, pretože ja by som naozaj rada vedela, že aké sú dôsledky tohto ústneho pozmeňovacieho návrhu a takto najrychlo to celé nezanalizujem. Áno, ak je jeden uh, poslanec proti, tak budeme hlasovať o odseku 17, to je za, proti, uh, prijaté. Sedem, ITRE, nie. Jedna, jury, a kto je za, proti, prijaté dvojka, kto je za, e, proti, prijaté. Júri 2, kto je za, proti, prijaté. Kompromis 3, kto je za, ehm, kto je proti, prijaté. 20 bola stiahnutá. 9 ITRE, kto je za, proti, prijaté. A potom hlasujeme o návrhu správy ako celku. Kto je za? 2008 je rokom inovácií, takže blahoželám e, k tejto správe. Malcolm? Áno, k tej otázke ústneho pozmeňovacieho návrhu. Ospravedlňujem sa kolegom, že sme o tom včera nemali príležitosť včera hovoriť. Ospravedlňujem sa pani Gebhardt, určite mali sme mať viac času na zváženie, takže uvidíme, čo môžeme robiť do pléna. Ja myslím si, že môžem taký nejaký návrh e, predložiť podľa pravidiel. A chcel som Grofovi Lambsdorfovi povedať, že ak sa pozrie na moje pôvodné formulácie, tak to vlastne vyjasňuje, um, o čom presne hovoríme vzhľadom na tie fázy výskumu a vývoja a produkcie. No a to, čo chce dosiahnuť, je, aby sa to o mnoho lepšie vyjasnilo a preto je dôležité toto urobiť. Myslím, že má pravdu, pretože toto je jedna z vecí, Mm, ohľadne obstarávania a podmienok, za ktorých to môžu verejné orgány realizovať, takže myslím si, že to bude dosť eh, dobre a takisto v prípade obrany, tam to bude určite veľmi nápomocné. Ďakujem pekne. 25 eh, členov bolo za túto správu, takže môžeme prejsť eh, k ďalším rozprávam. E, Charlotte Sederfeld, mm, vytvorenie Európskej profesnej karty na, preposkytovateľov. Chcete niečo povedať? Nie. Jedna pripomienka. Veľmi stručne môžem poďakovať Cieľami spravodajcom mali sme veľmi dobrú spoluprácu. Mm, ide o kvalitu pre profesionálov a bude to pokračovať aj v budúcnosti, nie je to koncom. E, takže mali sme dobrú spoluprácu. A nemali sme žiadne veľké konflikty, ale ako som povedala, toto je začiatok, aby sme sa pozreli na to, čo sa v oblasti deje. Už máme tú kartu pre právnikov, ale aj pre zdravotných profesionálov, inžinierov, E, právnici teda už svoju kartu majú z vlastnej iniciatívy bez verejných prostriedkov. Uvidíme, ako sa to bude vyvať aj v ďalších oblastiach. Takže môžeme o tom, myslím, hlasovať. Spolupráca bola dobrá a zjednotili sme sa o všetkých bodoch. Spolupráca bola dobrá, že sme všetko nezmierňovali, skôr sme akceptovali pripomienky z obidvoch strán. Takže myslím, že to bola dobrá spolupráca. Ďakujem za vaše pripomienky a za vašu prácu a ďalším spravodajcom, takže budeme hlasovať. Odsek 2, pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Ďakujem, kto je proti? Prijaté. E, pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 3. E, Kompromis. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. E, kto je e, desiatka? Kto je za? Proti? Prijaté. 11 za, proti, prijaté. Kompromis 4. Za, proti, prijaté. 13. Za, proti, e, prijaté. 14. Za. Musíme si to preveriť. Thirteen who is against Mr. Lamzo. Proti? Devetnáct, e, takže zamietnuté. Zamietnuté 15. Kto je za? proti, proti, nikto, prijaté. 16 e, bola stiahnutá, 5 kompromis, kto je za, kto je proti, proti, 1, prijaté, 18, kto je za, proti, prijaté, 19, kto je za, proti, Áno. Zdržali sa. Kto sa zdržal? Ale prijaté. 20 za. Proti. Zamietnuté. Teda zdržali sa. Ďakujem. Prijaté. 21 stiahnutý, 22 kto je za proti, zdržali sa prijaté. A ústny pozmeňovací návrh 23 Silviu Busua. Nahradil som slovo should slovom could a pridal som where appropriate. Ďakujem. Kto je za? Proti? Prijaté. Uh, e, 23. Nie. 20, nie, 2, uh, e, úvodné 3 e, e, e, takže pozmeňovací návrh 2, kto je za? Uh, preveríme si. Kto je za? Dvadsaťtri proti. Proti 11, takže prijaté. 3 k e, písmenu G, kto je za prvú časť, tu je oddelené hlasovanie, prvá časť, kto je za, kto je proti, prvá časť bola prijatá, druhá časť, kto je za, Vy nás proti. 19. Takže zamietnuté. Potom je tam citácia 7, pozmeňovací návrh 1. E, takže konečné hlasovanie. Druhá časť bola zamietnutá. No a teraz budeme hlasovať o celej správe, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Ďakujem pekne, bolo to prijaté 35 na 24. Ďakujem a blahoželám spravodajkyni. Teraz budeme hlasovať o návrhu Európs, teda Ecolabel. Pani Hercog, spravodajkyňa tu nie je. Ja som tieňová spravodajkyňa, odporúčam vám, aby ste hlasovali. Takže môžeme začať. Máme dobrú spoluprácu a spolu s pánom Lansdorfom sme sa dopracovali ku kompromisným pozmeňovacím návrhom aj s pani Hercog. Budeme teda hlasovať o pozmeňovacom návrhu 5. Kto je za? Kto je proti? Preveríme si. Kto je za? 14 proti. Devätnásť, e, bolo to prijaté. A zamietnuté, pardon, zamietnuté. môj pozmeňovací návrh 18. Kto je za? Aj to si musíme preveriť. E, proti väčšina, takže zamietnuté. Ďakujem pekne. 6. Kto je za? Proti. 1 prijaté. 7D, kto je za? No 14, kto je proti? Takže zamietnuté. Osmička, časť 1. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Uh, 5, 6, ale bolo to prijaté. 8, čas 2, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Ďakujem. Viacerí, ale prijaté. 19. Kto je za? 68 čas 3. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Prijaté. Deveť. Kto je za? Proti? Prijaté. 10. Kto je za? Proti? Prijaté. ústnik 20. <clears throat> Kto je za? Proti? Prijaté. 11 za. E, kto je proti? Prijaté. 12 D. Kto je za? um, 13, eh, kto je proti, zamietnuté. 21, kto je za, ďakujem, proti, prijaté. 22, za, proti, prijaté. A e, preambula. pozmeňovací návrh 1, kto je za, ďakujem, proti, Prijaté 2. Kto je za? Ďakujem. Proti? 1. Prijaté. Trojka za. Ďakujem. Proti? Dvaja, traja. Prijaté. 14 za, proti, prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Ďakujem, proti, prijaté. A teraz 17. To je Mendes, kto je za, kto je proti, prijaté. 23, kto je za, preveríme si, kto je za, e, kto je proti, zamietnuté. E, dvojka, 24, kto je za, 7, kto je proti, e, zamietnuté. 13, e, kto je za, proti, 7, e, prijaté. E, takže hlasujeme o celej správe. Kto je za? Proti? Uh, zdržali sa? Nikto? To už je záverečné hlasovanie. Takže ešte raz. Všetci ste za? Finálne hlasovanie. Proti. Zdržali sa. Nikto. Dobre, blahoželám. Edith Hercog. A budeme pokračovať. problémy a vyhliadky európsk- eh, ohľadne európskeho občianstva. Spravodajkyňa pani Jotová má nejaké pripomienky? Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým chcem poďakovať pánovi Harborovi za jeho cenné pozmenujúce návrhy idú tým istým smerom, ako ide správa. Avšak je to jeden bod, kde sme sa s pánom Harborom nezhodli a týka sa penzií Takže my by sme chceli mať ústny pozmenujúci návrh k tretiemu pozmenujúcemu návrhu. A po francúzsky pod, podniecuje členské štáty a komisiu, aby uľahčili zachovanie penzií a právo e, na penziu v rámci Európskej únie. To je všetko. Yeah. Uh, yes, like to... Áno. Ďakujem. Ďakujem za túto pripomienku. Máte celkom pravdu a ja som ochotný prijať to. Tým pádom sa to zosúladí s ostatnými smernicami. Preto navrhujem, aby sme odhlasovali an blok moje tri pozmenujúce návrhy. Moja skupina to podporí. who is against and abstention that it was adopted and we can vote on the Takže bolo to prijaté, môžeme hlasovať o celom stanovisku, kto je za, proti, um, ehm, uzdržali sa uh, nič, dobre, prijaté, blahoželáme. Blahoželáme spravodajcom a tieňovým spravodajcom a potom budeme hlasovať o návrhu. E, pokiaľ ide o znižené sadzby DPH, spravodajca je Ole Schmidt. Chcete niečo dodať? Áno, stručne. Veľmi stručne, pani predsednička. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom a všetkým tým, ktorí sa podielali na e, tomto rokovaní. Maximálne som sa snažil o to, aby som e, vyšiel v ústrety vašim odporúčaniam a nesúhlasím celkom iba s jednou vecou, pozmenujúcim návrhom číslo 4. Inak si myslím, že sme skutočne e, dosiahli veľmi užitočné spoločné stanovisko. Ďakujem. Think, uh, then... Dobre, takže poďme hlasovať. Pozmeňovací návrh 4, e, e, preambule 3. Kto je za? Preveríme si. Proti? 17. Zdržali sa nikto, takže zamietnuté. Kompromis 1, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Zdržali sa prijaté. No môžeme prísť k e, záverečnému hlasovaniu, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďakujem pekne a blahoželáme e, spravodajcom. A teraz je tu správa pána Čibiho. Aktívny dialog s občanmi o Európe. Pán Čibi chce niečo dodať, nechce. Ďakujeme pekne, takže môžeme začať hlasovanie. Kompromisný návrh 1, kto je za, kto je proti. Ďakujem, bolo to prijaté. Ehm, číslo 4, kto je za, číslo 4, kto je proti, prijaté, 5, kto je za, proti, prijaté, 6 za, šestka Kto je 17? 17, kto je proti? Takže prijaté. A sedmička, kto je za? Proti? Prijaté. Kompromis 2, kto je za? Proti? Prijaté. Deviatka, kto je za? proti, prijaté, desiatka, kto je za, nie, kompromisný návrh 3, pardon, kompromis 3, kto je za, kto je proti, e, prijaté, 12, kto je za, proti, prijaté, 13, kto je za, kto je proti, prijaté, a záverečné hlasovanie, kto je za, kto je proti, prijaté. Ďakujem pekne, blahoželáme spravodajcom. A o A potom privítame komisára McCreeho o 4-3 minúty. A je už tu, takže... Takže prosím, O minútku tu bude. Pán McCreevy vstupuje a budeme pokračovať v našom programe.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 Milí kolegovia, ja by som teraz otvorila ďalší dôležitý bod nášho programu. Máme tu výmenu názorov s komisárom McCreevym o prieskume jednotného trhu a chcela by som zároveň privítať pána komisára a poďakovať Viem, že ten prieskum z roku 2007 sme veľmi starostlivo sledovali a zaujíma nás aj rokovanie komisie. Preto by som si, pán komisár, dovolila spýtať sa vás na vývoj od roku 2007, keď sa vykonal prieskum a o práci komisie v oblasti skúmania maloobchodného trhu. Takisto by ste nás mohli informovať o stave implementácie smernice o službách v členských štátoch, ako aj o vývoji smernice o hodnotení vnútorného trhu. I tiež by som e, chcela povedať, že sledujeme systém Solvit a zaujíma nás aj akčný plán racionalizácie tohto systému. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým by som sa chcel ospravedlniť za svoj hlas, pretože ešte som sa celkom nedoliečil z chrípky alebo z prechladnutia, e, tak ako väčšina ľudí a ja som ochorel. E, teraz na začiatku nového roka by som vám chcel popriať veľa úspechov v roku 2009, Možno, že je to práve počas tohto mandátu posledný krát, čo som prítomný vo vašom výbore. Chcel by som vám poďakovať za spoluprácu v posledných rokoch. Na vnútornom, v oblasti vnútorného trhu sa už urobilo veľa, ale aj tak pred nami ešte stoja veľké úlohy a mnohé problémy. Toto obdobie je veľmi dôležité pre spotrebiteľov aj pre podnikov, pretože ekonomické podmienky sa stále zhoršujú, sme svedkami poklesu množstva peňazí, e, ktoré spotrebitelia míňajú, dostávame sa do neznámych vôd a musíme hľadať inovatívne cesty z krízy. To bude hlavným cieľom našej politiky v roku 2009 a ďalej tiež. Samozrejme, že finančná a ekonomická kríza je zlá, ale bola by ešte horšia, keby sme nemali jednotný trh. Práve prostredníctvom jednotného trhu sa môžeme pokúsiť naštartovať oživenie ekonomiky v Európe. V súčasnosti sa komisia snaží komplexne riešiť e, tieto problémy. Ide tu o aplikáciu, najmä rýchlu a flexibilnú aplikáciu príslušných zákonov o vnútornom trhu, E, tiež spolupracujeme na tom, aby sa spametali banky, ktoré boli najviac postihnuté. Snažíme sa o zmenu zákonov, máme návrhy, ktoré sa týkajú bankových garancií a bankového kapitálu. Toto všetko treba urobiť čo najskôr, bude však treba urobiť ešte viac. Táto práca musí samozrejme pokračovať, lebo ešte stále finančný systém sa nezotavil a preto aj Európsky parlament musí zohrávať e, významnú úlohu. Vykonali sme prvé kroky v reálnej ekonomike, aby sme sa vyhli recesii. Európska rada v decembri navrhla plán zotavenia európskej ekonomiky a my to môžeme riešiť len spoločne s parlamentom. Samozrejme musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zrealizovali to, na čom sme sa dohodli. Jednotný trh musí byť súčasťou tohto úsilia, pretože to je jedno z najväčších aktív Európy a my ho musíme dnes i v budúcnosti rozvíjať. Dnes máme 500 miliónov ľudí a už dnes tu máme jednotnú menu, čo nám veľmi pomáha riešiť práve problémy recesie. V budúcnosti nám jednotný trh umožní viesť proces globalizácie a prispievať k procesu ekonomického oživovania. Preto sa na všetko musíme pozrieť e, priamo. Je veľmi dôležité, aby sme mali efektívny jednotný trh, aby mohli firmy opäť investovať a aby banky mohli opäť e, po, poži, poskytovať kredity. Myslím si, že prieskum jednotného trhu má byť príspevkom k riešeniu krízy. Pred niekoľkými týždňami som predložil správu o implementácii jednotného trhu z roku 2007. V decembri som túto správu predložil a sú tam jasné závery. Som presvedčený, že orientácia prieskumu sa prejavuje a ukazuje ako správna pre riešenie recesie. A teraz vám to stručne zopakujem. Predovšetkým je potrebné podporovať dopyt. Od roku 2007 sa toho veľa navrhlo na ochranu spotrebiteľa, na zvýšenie e, voľby, ktorú mm, na maloobchodnom trhu majú. Komisia navrhuje harmonizovaný súbor práv spotrebiteľov na jednotnom trhu, aby mali rovnakú úroveň ochrany kdekoľvek v Európe. Tento návrh tu dnes už máme. Pokiaľ ide o finančné služby, ide o bezpečnejšie produkty, bankové účty, platby. To všetko sú naše priority a v roku 2008 boli priority. S bankovým sektorom sme sa dohodli na etickom kódexe, aby sa spotrebitelia mohli ľahšie rozhodovať medzi bankami. Onedlho pripravíme dokument, ktorý by e, mal zvýšiť dôveru spotrebiteľov a klientov e, v vo výber tých produktov, ktoré banky poskytujú a aby sa spotrebitelia mohli e, rozhodovať pre nákup e, predmetov na základe dobrých informácií. A to je do roku 2010. Chceme mať takisto akúsi jednotnú bránu k informáciám, aby spotrebitelia sa lepšie orientovali v tejto situácii ako dnes. Na tomto projekte pracujeme a ešte stále budeme výbor o tom informovať. Jednotný trh musí tiež riešiť otázky malých a stredných podnikov, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tvorbe pracovných príležitostí a kreativity. V roku 2008 sme navrhli ďalšie opatrenia na pomoc malým a stredným podnikom v recesii. Máme tu niekoľko reformných návrhov, ktoré už sú v rade a ktoré by mali umožniť značné úspory nákladov. Napríklad sa tu navrhlo zjednotniť štatút súkromnej spoločnosti a takisto ju e, zjednotiť aj patentovú judikatúru. A takisto je možné riešiť aj ďalšie otázky. To všetko môže, napríklad výnimky, to môže ušetriť malým a stredným podnikom veľa peňazí. Členské štáty teraz musú, musia zabudnúť na vlastné záujmy a rivalitu a dospieť k dohode. K tomu je potrebná veľká politická vôľa. Myslím si však, že podpora z vašej strany bude v každom prípade vítaná. Viem, že bude ťažké zachovať princíp jednotného trhu pri prehobujúcej sa recesii, ale niečo môže byť aj veľmi ťažké pre členské štáty, avšak my musíme E, tie, uplatňovanie týchto princípov zabezpečiť. Rovnako urobím všetko preto, aby sme mali rovnaké pravidlá hry a aby sa uplatňovala zásada nediskriminácie. Rovnaké e, herné podmienky, to je dôležité v Európe. Nemôžeme na to zabúdať teraz, keď to veľmi dobre slúžilo celé desaťročia. Ak by sme nevytvorili dobrý jednotný trh, tak a keby sme ho teraz nemali, tak by sme ho museli v tejto, po tejto kríze začať vytvárať. Musíme sa snažiť e, vyvíjať úsilie e, na obnovenie ekonomiky konštruktívnym spôsobom. Komisia bude pomáhať členským štátom, ako len bude môcť E, napríklad chceme aplikovať urýchlenú procedúru verejných zákaziek v roku 2009 a 2010 v prípade významných verejných projektov. Tiež chceme pomáhať, aby členské štáty nachádzali správne riešenia prostredníctvom zadávania zákaziek. Tiež si želáme rozširovať prax do všetkých oblastí. V júli chcem predstaviť doporučenia komisie na spoločné riadenie a riešenie, riadenie jednotného trhu. To sa bude týkať transpozície, aplikácie a podpory pravidiel jednotného trhu, ako aj toho, aby boli občania lepšie informovaní o svojich právach. Tiež chceme posilňovať cezhraničnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi. Okrem toho chceme zverejňovať e, aj skôr situáciu na, jednotnom, na jednotnom trhu, transpozíciu, ako jednotlivé štáty ju vykonávajú, kde sa nedržiavajú pravidlá, kde sa porušujú. Takže toto bude veľmi dôležitá časť našej činnosti. Smernica o službách. Chcem vám dať posledné informácie v súlade s filozofiou partnerstva. Máme proces implementácie zameraný na spoluprácu na partnerské siete a teraz nám máme už len rok a ja môžem povedať, že členské štáty robia veľa a veľa urobili pre implementáciu. V tejto záverečnej fáze je potrebné viac intenzifikovať toto úsilie. Členské štáty musia teraz vyčleniť dostatočné prostriedky v prioritných oblastiach. Je ich 5, ktoré uvediem. Treba zvyšovať úsilie nájsť konkrétne riešenia, aby body jednotného kontaktu fungovali a aby sa odskúšali. S tým je potom spojené aj zavedenie elektronických postupov. Členské štáty musia urobiť všetko preto, aby poskytovateľia služieb mohli takto elektronicky využívať cezhraničné procedúry. Členské štáty by mali maximálne umožniť prieskum domácej legislatívy. Je potrebné e, e, skontrolovať široký rozsah legislatívy, čo nie je jednoduché, ale je to dôležité na to, aby členské štáty mohli zrealizovať nevyhnutné smeny v legislatíve. Členské štáty by sa mali snažiť takisto pripravovať správy tak, aby to bolo pred termínom, ktorý je pre implementáciu do roku 2010. No a tieto hodnotenia potom naštartujú aj proces vzájomného prieskumu, medzinárodné pravidlá a komisia, tak ako to predpokladá smernica, bude priebežne Európsky parlament o tomto procese a jeho výsledkoch informovať. A pokiaľ ide o praktické úpravy v administratívnej spolupráci medzi miestnymi úradmi, to treba robiť priamo v teréne. My sa chystáme spustiť informačný systém pre vnútorný trh, čo je súčasťou pilotného programu Smernice o službách. Členské štáty si stanovia, ktoré budú príslušné orgány a potom, keď budú zaregistrované, tak to všetko začne. Je dôležité venovať dostatočné zdroje na informovanosť obyvateľstva, ako aj na zaškolenie budúcich užívateľov informačných systémov vnútorného trhu. Komisia bude poskytovať technickú pomoc, e, sledovať pokrok, koordinovať prácu. My sme venovali veľa prostriedkov na to, aby to všetko fungovalo. Teraz nám zostáva menej ako rok času a preto parlament aj členské štáty sa musia snažiť o to, aby sa všetko robilo e, to, čo potrebujeme. Teraz vás chcem poinformovať o procese implementácie a oboznámiť vás s našim hodnotením. My vás budeme o tom informovať aj naďalej a dúfam, že nás budete politicky podporovať, že budeme všetci spoločne tlačiť na členské štáty. Prirodzene, že jednotný trh môže byť veľmi užitočný pre ekonomické zotavenie, aby sa zaistili aj pracovné príležitosti v EÚ. Treba správne implementovať smernicu o službách, aby bolo možné do tejto sféry viac investovať. V tomto období ekonomického spomalenia je to mimoriadne dôležité. Ďakujem vám za pozornosť. Pane komisaři, ja si dovolím... Ďakujem, pán komisár. Ja by som chcela povedať iba toľko, že keď dnes diskutujeme o týchto jednotlivých aspektoch vnútorného trhu v rámci doterajšej činnosti nášho výboru, sme v tomto legislatívnom období objavili veľkú rezervu pre lepšie fungovanie vnútorného trhu práve prostredníctvom elektronického cezhraničného systému. Ako bolo už e, spomenuté v správe o dôvere občanov v digitálne prostredie, je dôležité posilniť jasné vymedzenie práv a dostatočnú informovanosť, pokiaľ ide o toto obchodovanie. Bola tu zhoda, že je potrebné prijať potrebné opatrenia a nástroje tak, aby Európa v globálnej eh, konkurencii finančnej krízy bola konkurencieschopná. Jedným z návrhov bolo zverejniť informácie pre všetkých spotrebiteľov v EÚ, aké sú ich práva pri e, obchodovaní cez internet, tak aby tomu rozumeli, lebo dnes to upravuje celá séria smerníc. Pani komisárka Kunieva vypracovala e-user guide, a ten už v lete bol zverejnený na stránkach Európskej komisie. Bohužiaľ, tomuto user guide e, chýba malá časť e, o autorských právach, čo je práve e, v sfére vášho komisariátu. Chcela by som vás požiadať, aby táto časť bola čo najrýchlejšie dopracovaná lebo my by sme radi do konca nášho volebného obdobia tento user guide na stránkach Európskej komisie videli. Je to nástroj, ktorý skutočne pomôže zvýšiť dôveru našich európskych občanov v internetové alebo digitálne prostredie a obchodovanie, čiže to je taká malá prozba a teraz by som dala slovo našim koordinátorom, pán Harbour, Nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedníčka. Najskôr by som chcel poďakovať Charliemu McCreevymu za obrovský kus práce a nadšenie, ktoré e, preukazuje počas celej našej spolupráce v oblasti podpory vnútorného trhu. Ja som bol tak trochu smutný, keď povedal, že je tu možno u nás naposledy. Ja si myslím, že by sme si mali prácu zorganizovať tak, aby sme s ním ešte zorganizovali nejakú dôstojnú rozlúčku a ešte to aj zapili. Lebo, že si, lebo si myslím, že teda budete so mnou súhlasiť, pretože sme dosiahli e, veľa úspechov. Myslím si, že smernica o službách bola skutočne stredobodom tohto záujmu a tohto obdobia, pretože ako hovorí, tak služby predstavujú 70 európskej ekonomiky a ja predpokladám, že v dôsledku recesie sa zásadným spôsobom rozrastú. Bohužiaľ, je to smutné, ale bude to tak, ale je to veľmi dôležité. Komisia, myslím si, že koordinovala transpozičný proces s veľkou politickou podporou z našej strany a myslím si, že to dalo priestor novým smerniciam, ktoré budú nasledovať, pretože tento výbor bude musieť nevyhnutne tráviť väčší čas nad sledovaním transpozície je smerníc jednotného trhu. Myslím si, že už tam došlo k istému pokroku a dokument prieskumu jednotného trhu e, tomu ešte napomohol. Moja prvá otázka je pomerne široko koncipovaná. Mohli by ste nám, pán komisár, nejak úprimne Vzhľadom na to, že sa dostávate do konca svojho funkčného obdobia, si tú úprimnosť dovoliť môžete. E, mohli by ste nám teda povedať váš názor, názor komisára, čo si myslíte o tom, že či členské štáty prijímajú túto novú kultúru jednotného trhu a či skutočne chcú, aby to fungovalo. Ja si myslím, že jeden zo zásadných aspektov smernice o službách bola požiadavka, aby členské štáty vytvorili tzv. jednotné e, kontaktné miesta a to je už teraz súčasťou našej terminológie, tak aby podporovali jednotný trh na strane podnikov v jednotlivých krajinách a propagovali to. Čiže politický cieľ je taký, aby podniky sa zapájali do vnútorného trhu, lebo to je dobre pre ekonomiky jednotlivých krajín. To znamená potom zásadnú zmenu zmýšľania a myslenia a v súvislosti s prácou, ktorú robí Ginter Verhoeven, pokiaľ ide o tovary, myslím si, že to je veľmi dôležité a tieto zmeny by sme mali spoločne presadzovať. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, sa týka oblasti, kde sme až tak veľmi nepokročili. Jednak preto, že legislatíva už platí, ale myslím si, že sa dostatočne nevyužíva. Je to zadávanie verejných zákaziek. Myslím si, že existujú zá základné obavy a znepokojenia nad istou nekoherentnosťou fungovania zadávania verejných zákazok a jednotlivé ustanovenia týkajúce sa tejto problematiky. E, súhlasíte so mnou a zhodnete sa so mnou nám v mojej obave, že malé podniky sú čoraz viac znevýhodňované metódami zadávania verejných zákaziek. A to je kvôli tomu, že malé podniky a malé úrady združujú zákazky do rámcových kontraktov a nechcú aby sa malé a stredné podniky o tieto zákazky uchádzali a rovnako kladú veľmi ťažké podmienky na malé a stredné podmienky, aby sa vôbec mohli kvalifikovať do e, tohto výberu. Bude sa to nejakým spôsobom transponovať do prieskumu jednotného trhu a možno, že posledným projektom pred vašim odchodom by mohlo byť to, že aby to komisia začala riešiť. Máme tu Business Act a isté prekrývania sa medzi prieskumom jednotného trha, trhu a Business Act. Mohli by si nám nechať na stole nejakú takú tému na základe analýzy ohľadne toho, čo by sme mali robiť, aby sme posilnili malé a stredné podniky v zadávaní verejných zákaziek? Myslím si, že to by potom mohlo byť úspešne prejednané v novom parlamente. Ďakujem. Ďakujem, pán Mendelson. Thank you, Chair. I fully support uh, Ďakujem, pani predsednička. Plne podporujem slova Malkoma a myslím, že sme mali zorganizovať eh, recepciu. Eh, nie, aby sme oslovali, ale aby sme si s respektom povedali nakoniec dovidenia. A eh, mne sa veľmi páčila tá spolupráca a súhlasím s tým, čo povedal Malkom. A mám pár otázok k tej prezentácii, ktorú ste dnes e, prednesli, pretože podporujem všetky úsilia, ktoré robí komisia, rada aj parlament e, pre riešenie finančnej krízy a tiež snahu toto napraviť, ale mne tu chýba, že čo robíme na strane spotrebiteľov, tam, kde je dopyt. Napríklad v prípade e, automobilového priemyslu im dáme ľahké úvery, ale myslím, že bolo mm, lepšie, keď sme na celoeurópskej úrovni mohli e, zaviesť e, opatrenia e, v daňovej oblasti, keď spotrebitelia si kupujú nové autá. To je prvá investícia do priemyslu a po druhé je to aj investícia do ekológie a boja proti klimatickým zmenám. Tak ja myslím, že je to lepšie pre všetkých. Ďalšia vec, ktorú chcem vedieť, je, že kedy môžeme očakávať Možno poviete, že teraz a možno poviete, že nikdy. Kedy môžeme očakávať e, e, tú smernicu o patentoch spoločenstva, aby sme mohli v Európe naozaj chrániť naše inovatívne myšlienky a vynálezy a tak ďalej. Pretože ako viete, tento rok 2009 je rok e, inovácie a tvorivosti. A posledná vec, možno je to návrh, možno to môžete vy predložiť Rozmýšľate pri tejto finančnej kríze o tom, aby mm, posti, sankcie a penále, ktoré e, vyberá e, vaša kolegyňa pani Krus, aby sme ich e, účelovo viazali v prospech priemyslu, opäť aby sme ich poslali naspäť, aby sme podporili mladé inovatívne mm, podniky a miesto toho znižujú príspevok členských štátov. Ďakujem, ďakujem za vaše príspevky za posledných 5 rokov a dúfam, že si neskôr spolu vypijeme. Schwab. Ďakujem, teraz má pán Šváb slovo. Ja, Dank, Frau Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Vy ste teraz už v úvode povedali, že pravdepodobne eh, ste posledný krát v tomto výbore ako e, komisárka a mm, podávate správu o vašej práci a ja tiež len na e, e, dnešné stretnutie som sa informoval a tiež som si pozrel tie posledné body, ktoré ste zverejnili a ako Malcolm Haber práve povedal, to ma napadlo, Všimol som si, že e, veľmi silne ste e, povedali e, v revízii e, vnútorného trhu e, po jednom roku, e, ste povedali, že e, E, musí sa veľmi e, zlepšiť spolupráca medzi komisiou a členskými štátmi a ja myslím, že na poslednom stretnutí s vami môžeme tiež trošku uvoľnenejšej atmosfére e, sa venovať tejto otázke a chcem sa pýtať, či ste presvedčení, že už členské štáty sú pripravené už spolupracovať s Európskou komisiou, alebo musíte povedať, že spolupráca sa zhoršila a že smernica o službách, ako to vidíme teraz v prípade informácií o pacientoch, že táto politická klíma v Európe medzi členskými štátmi aj vďaka vypovedi Václava Klauza napríklad ako prezidenta štátu v Česku, alebo napríklad e, odmietnutie zmluvy v Írsku, že sa vlastne klíma v Európe zhoršila a že členské štáty e, nie sú v skutočnosti pripravené užšie spolupracovať s komisiou a e, využiť tú šancu, ktorú im dáva spoločný trh. Takže toto je, mňa by zaujímalo, aký vy máte na to osobný názor kúsok pred koncom vášho volebného obdobia. A e, ďalšia vec, e, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je otázka e, Single European Payment Area, teda spoločný platový priestor. Viete, že členské štáty pri naplnení tohoto dôležitého prvku v no, o finančných prevodoch a platbách na vnútornom trhu stále tu kladú istý odpor a že sa vyjadrujú, že neexistujú pevné termíny že musia vypracovať jednotný štandardný formulár. A čo urobíte, aby ste e, ten jednotnú európsku patentovú oblasť e, presadili počas rokov, pretože v roku 2010 už má naozaj vstúpiť do platnosti. A posledný bod, e, ku ktorému sa chcem vyjadriť, je, že v minulosti ste tiež zaujali isté iniciatívy, čo sa týka vnútorného trhu. Tu prebiehajú rôzne e, diskusie a my sme e, pripravili smernicu o udelovaní licencií a teraz prebieha diskusia o e, prúznosti a diskusii e, udeľovania licencií a Otázka je, či e, môžete v oblasti práva verejného obstarávania povedať niečo o investíciách e, v členských štátoch a tiež budem rád, keď si nakoniec budem môcť spolu vypiť. Irish beer, yes. Áno, írske pivo. A pán e, Kolde má slovo. Excuse me, Mrs. Koda. Oui, oui. Nie, pán Koda. Ďakujem pani predsednička, vážený pán komisár. E, existuje veľa príkladov, e, ktoré dávame našim občanom, hovoríme im o organizácii a oni si myslia, že my sme prekážkou e, skutočnej realizácie vnútorného trhu. Chcem spomenúť dva významné prípady. Napríklad odmietnutie niektorých firiem ktoré predávajú e, cez internet alebo cez korešpondenciu, ktoré sídlia v niektorých štátoch a odmietajú tovar vydávať v iných krajinách. Napríklad, ak e, ja vám poviem príklad Belgicko a Francúzsko, ja som si uvedomila, že niečo sa predáva vo Francúzsku lacnejšie ja som si to vo Francúzsku objednala a oni mi povedali nie a oni moju objednávku z Francúzska postúpia do sídla tej istej firmy v Belgicku, kde je to drahšie. Toto treba revidovať. A potom tu máme niektorých vydávateľov kreditných kariet, ktorí odmietajú používanie kariet. E, viete, že my sme v minulosti museli e, prechádzať z jednej banky do druhej, ale to samozrejme nie je ideálne. Vidíme, že nie všetky veci sú vyriešené, my nemôžeme ignorovať túto problematiku a tieto prekážky voľnej, voľnému pohybu. A ja by som rada vedela, ako chcete reagovať, aby sme skutočne mali tento trh, ktorý všetci dúfame, my aj všetci občania. Ďakujem. Mhm. Thank. And, uh, other questions? Ďakujem. A ďalšie otázky? Pán Haza Ferreira má slovo. Yes, thank you, Chair. Dear Commissioner. Ďakujem, pani predsednička. Vážená komisárka, ďakujem za váš prejav. Zohrali ste rozhodnú úlohu pri schvaľovaní smernice o službách rovnako ako kolegovia Lingebar, ktorá bola spravodajkynia aj Malcolm Harbour, ktorý, a ďalší kolegovia, ktorí e, o e, intenzívne diskutovali o e, tomto procese smernice o službách. Záujem o tento proces narastá v mnohých európskych krajinách, keď postupujem ďalej s prípravou procesu transpozície pokiaľ viem. Neviem, či nám môžete e, zhrnúť, e, ako tento proces prípravy transpozície alebo samotná transpozícia prebieha. Ja e, vidím, že keď ľudia v Európe niečo vedia, tak keď sme prekonali ten prvý proces diskusie o Balkensteinovej smernici, potom prebiehala tá diskusia e, McGreevyho, Malcolma a všetkých ostatných, čo na tom pracovali a potom tu vznikol problém nielen s transpozíciou, ale aj o tom, že ako hodnotíte dopad tejto finančnej krízy na trhu so službami v tejto chvíli transpozície smernice o službách. A čo zamýšľate urobiť ja? Tiež dúfam, že budete môcť prísť do Írska, aby ste vyriešili finančnú krízu v Írsku. Ako aj mnohí ľudia v Európe dúfajú. Aby ste mohli zohrať dôležitú úlohu v zmene tých Írov, ktorí nehlasovali za Lisabonskú zmluvu. My um, budeme počítať s vami a s vašim vplyvom vo vašej krajine, aby ste pomohli vyriešiť e, tento problém e, v Európskej únii. Uh, And, uh, Ďakujem. Pani Pleštinská má slovo. Pani predsednička, podobne pán komisár, aj môj hlas dneska je taký ako váš päť rokov ani sa mi nechce veriť že päť rokov ubehlo že tá doba prešla tak rýchlo keď sme sa stretli prvýkrát tak sme povedali že to snáď e, bude trvať väčnosť a už dneska pomaly sme na konci svojho volebného obdobia. tak ako ste povedali jednotná mena je skutočne e, sa ukázalo hlavne v období krízy že je významným prostriedkom na jej riešenie a preto sa teším že slovensko je súčasťou E, eurozóny ako jej šestnásty člen. napriek tomu dôsledky hospodárskej krízy sa prejavujú práve v tomto roku veľmi intenzívne mnohé podniky prepúšťajú svojich zamestnancov preto tento rok nás vyskúša či legislatíva ktorú sme prijali v tomto výbore bude úspešná aj v praxi. počas piatich rokov výbor imco spolupráci aj s vami pán komisár prijal množstvo významnej legislatívy teraz prichádza čas dôslednej transpozícii a implementácie týchto legislatívnych e, aktov. myslím že zavedenie elektronických postupov ešte stále nie je také ako by sme si ho predstavovali preto možno tam bude treba posilniť e, alebo venovať našu pozornosť vyskúšala som si na slovensku takéto jednotné kontaktné miesto musím konštatovať že zatiaľ je založené ale ešte mnohé problémy ktoré existujú E, je potrebné vyriešiť preto moja otázka znie že či nepočíta komisia s takým benchmarkingom kontaktných miest a potom využiť e, systém best practices dobrej praxe aby sa jednotlivé kontaktné miesta mohli navzájom poučiť a myslím si že na základe tých praktických skúseností budeme môcť e, dobre implementovať túto smernicu a takisto ako môj kolega malcolm povedal verejné obstarávanie znevýhodňuje a som presvedčená že znevýhodňuje malé a stredné podniky bolo by asi veľmi zaujímavé vykonať prieskum koľko malých a stredných podnikov získalo zakázky e, určite transparentnosť e, je e, pokrývkáva a hlavne našich krajinách ktoré pristúpili do európskej únie v roku two thousand and four sa využívajú niekedy ako politický nástroj takže malé a stredné podniky pokiaľ nevytvoria väčšie asociácie nemajú šancu nemajú šancu dostať zákazky. tak čo urobí komisia aby sa zmenilo zmenil tento systém? ďakujem pekne. And, uh, Weiler, then... Ďakujem pani Weiler a potom pani Šilusi. Herr Kommissar, ich äh, möchte Pán komisár, ja nechcem opakovať otázky, ale chcem sa sústrediť na e, niektoré záležitosti. A tiež si myslím, že e, práve preto, že to je posledná fáza vašej práce s nami, tak e, chcem sa ešte viac dopočuť o skúsenostiach, podobne ako pán Šváb, že ako E, to hodnotíte, že ako to bude ďalej postupovať v Európskej únii, nielen v Jersku, ale celkovo. My sme tu mnohé veci splnili a jednu vec ste e, zabudli a to je balíček o tvaroch e, a tiež viete, že sa to nebude robiť nová iniciatíva, to by nemalo zmysel, pretože už skoro sme vo volebnej kampanii ale ako to vidíte teraz prebieha debata o tom, že zaviete nový scoreboard, sa tabulku a analýzu terajšieho stavu. Čo plánujete? Plánujete nejaké konanie proti členským štátom, proti tým, kde už teraz ste e, zistili, že tie členské štáty nesprávne alebo vôbec e, nezavedli do praxe niektoré smernice o nariadenia ktoré sme prijali. A ďalšia vec je e, otázka e, práva o verejnom ustarovaní. E, ste presvedčení, že sú potrebné tu na nápravy? Vzhľadom na to, čo bolo prijaté v Európskom parlamente, my sme stanovili Prahu hodnotu 5 miliónov, prípadne 200 tisíc eur. A je to podľa vás dostatočné, alebo musí sa tam niečo zmeniť? A e, kedy príde smernica o koncesiách, o udelovaní licencií vôbec? A posledný bod je, že teraz ste hovorili, že za terajšej finančnej krízy s predsedníctvami Česká a Francúzska budete spolupracovať. A ako um, vidí tá, vyzerá tá spolupráca s USA? Pretože bez úzkej spolupráce v budúcnosti to nepôjde, keď chceme nielen v Európe, ale na celom svete tento problém dostať pod kontrolu. A ešte aj ďakujem za moju frakciu. U nás e, to nebolo vždy e, slnečné pri spolupráci s vami, ale myslím, že celkovo sme vaše iniciatívy konstruktívne podporovali. Has... Ďakujem, Charlotte má slovo. Had... Ďakujem. Myslím, že mm, u nás to bolo slnečnejšie. A chcem sa vám poďakovať za dobrú spoluprácu a dúfam, že vás e, uvidíme a dovidenia v, pri uvoľnenejšej príležitosti. Keď ste prišli, e, tak e, bolo okolo vás taký národný duch. Ja som to cítil aj mnohí to cítili. A e, dnes e, by som rozmýšľal, že možno, že ste jeden z najväčších realistov. Ale aj keď ste mali toho národného ducha, tak ja myslím, že sa vám podarilo prispieť k prijatiu tejto zásadnej smernice o službách za to vám blahoželám, ale teraz e, mám dojem, že e, tá európska e, hybnosť stráca pôdu pod nohami a kto by si to viac uvedomil ako vy, ktorí ste boli najväčší realista od začiatku. Ako vidíte budúcnosť únie a ďalší rozvoj? Myslíte si napríklad, že hospodárska kríza Ehm, spôsobí, že európska integrácia ehm, pôjde nazad, alebo že sa dokonca zvráti? A aké sú vaše nádeje pre budúcnosť únie? That's all comments. Ďakujem, to boli všetky pripomienky a ja položím, ja som položil jednu otázku na začiatku a na konci by som sa vás chcela opýtať, že myslíte si, že nové členské štáty hrajú najdôležitejšiu úlohu pre podporu vnútorného trhu, alebo nie? Uh, uh, uh, Ďakujem všetkým poslancom za ich priania všetkého dobrého a dúfam, že sa ešte rozlučíme poriadne a tí, ktorí budú zvolení, respektíve ktorí chcú byť zvolení do ďalšieho volebného obdobia. Prajem vám veľa úspechov. E, vrátim sa k otázke pani predsedičky nakoniec, ale na úvod e, hovorila o elektronickom obchodovaní a o iniciatíve kolegyne Kúnevy. A mm, spomínala nejakú používateľskú príručku aby to bolo naozaj jednoduché pre užívateľov a uvidím, čo sa s tým dá robiť. Porozprávam sa so svojimi spolupracovníkmi. Malcolm Harbour spomínal niekoľko zaujímavých otázok. A smernica o službách bola tým veľk- to veľkou udalosťou, keď ja som sa stal komisárom v novembri 2004 a smernica o službách dominovala No, tento čas. Zdedil som veľmi e, kontroverznú iniciatívu a môj prístup k tomu bol možno trošku iný, než e, na čo boli zvyknuté služby komisie, ale myslím, že ja som vychádzal z mojich politických skúseností a e, spomínala to aj Charlotte Sedashield na konci. Ja som realista, praktik, a rozhodol som sa, že ak vôbec niekedy budeme mať smernicu o službách, tak musíme prijať k tomu taký praktický prístup. A v podstate som požiadal parlament, e, keďže oni boli veľkou súčasťou spolorozhodovacieho procesu, aby zohrávali svoju úlohu. A mm, spôsob, akým bola smernica o službách e, prijatá, možno e, e, Mm, nám nechávaš niektoré kontroverzné otázky na diskusiu do budúcnosti. Mm, komisia teda predloží dobrý návrh, parlament to môže pochváliť, kritizovať, členské štáty si urobia svoje, no a potom e, vlastne komisia to má všetko presadiť. E, no a tak to bolo v minulosti, teraz e, parlament e, má svoju úlohu v presadzovaní legislatívy, ako som povedal, a naozaj to tak bolo. Možno tam bola určitá nevôľa na začiatku zo strany služeb komisie, ale ja som to zvážil tak, že nebola iná možnosť prejať, prijať túto smernicu. Naozaj všetkým blahoželám, všetkým v parlamente. Ďakujem za spoluprácu aj pani Gebhardt, Malcolmovi Harborovi, Toy Mandersovi a všetkým, ktorí spolupracovali na tom, že sa nám podarilo presadiť tú smernicu o službách. Nie takú, ako bola predstavená v januári 2004, ale keby sme boli s týmto skončili, tak by sme e, dnes nemali takú smernicu. Dnes by sa nám nebolo podarilo nič presadiť a všetci by sme tu ešte len robili všelijaké vyhlásenia, niečo by sme chválili, kritizovali ale nemali by sme smernicu o službách. Takže otázka, ktorú tu myslím položil Malcolm, je, že tá smernica o službách, ktorú máme, či urobí to, čo sme chceli, aby urobila smernica o službách v mm, tej kompromisnej podobe, ktorej sa nám podarilo presadiť. No a mm, to asi ešte chvíľu potrvá, než sa to dozvieme, ale uh, vieme, ako postupujú členské štáty pri implementácii. Ja sám som presvedčený, že smernica o službách, ak bude implementovaná tak, ako sa má, tak to zásadne podporí e, ekonomiku v Európe. Myslím, že nám to naozaj pomôže. A Malcolm Harbour spomenul tú otázku v tomto kontexte a viacerí o tom hovorili. E, E, všetky členské štáty podporujú tú myšlienku skutočného jednotného trhu e, v, celej, e, v celom rade oblasti a je teda dôležité, aby v roku 2009 to bolo ešte viac dôležité, je to než v roku 1999. Jedno z najväčších rizik tejto ekonomickej a finančnej kríze je, že členské štáty sa budú pozerať viac dovnútra než navonok. To je prirodzené, Eh, ja som to videl mnohokrát vo svojej politickej kariére. Jednoducho eh, musia politici v členských štátoch reagovať na mnohé otázky, problémy, vedieť, ako zareagujú. A toto sa dá pochopiť, pretože často je tu také pokušenie nepozerať sa na ten väčší obraz, ale prijať opatrenia, ktoré aspoň čiastočne vyriešia ten problém tu a teraz, ale môže to byť veľmi problematické pre ten celkový koncept. Jeden z veľkých e, testov bude v tejto kríze, e, aby sme neprijali opatrenia na riešenie tu a teraz, ale skôr na nejaké dlhodobejšie veci. Pán Haber povedal, že niektoré členské štáty naozaj len hovoria o jednotnom trhu, ale v praxi nechcú o tom nič počuť. A viem si predstaviť aj miesta, kde je to tak, ale myslím, že ak budeme tlačiť ďalej, ak pôjdeme naozaj krok za krokom, tak mm, celkový výsledok bude lepší než to, čo periodicky možno strácame Naše malé podniky sú dotknuté tým, aké podmienky aplikujú členské štáty, ale niektoré štúdie sa už urobili v tejto oblasti za posledné roky a členské štáty môžu mm, trošku rozčleniť tieto zmluvy. Nemusia robiť jednu veľkú zmluvu, ale môžu to rozčleniť, aby sa mohli aj malé podniky uchádzať, ale niektoré štáty to nerobia. Mm, je to ale oblasť, kde by nová komisia sa mohla trošku pozrieť, pretože možno tu je tlak urychliť proces verejného obstarávania, No, možno aj teraz, keď ja tu hovorím, sa už niekto zamýšľa nad tým, aké zmeny sa robia v roku 2009-2010. No, čo sa týka nových členských štátov, tak on, otázka zaznela trošku v inom kontexte, ale ja som naozaj presvedčený, že je to prínosné pre všetky členské štáty, ale ak ste v novom členskom štáte, som presvedčený, že za 20 rokov je tu nové, nový postoj k verejnému obstarávaniu, a je to dobre nielen pre ekonomiku, ale pre celý demokratický proces v týchto krajinách. To je názor Mekrivyho komisie, ale ja som teda presvedčený, že za takých 20-25 rokov všetky nové členské štáty, keď sa otvorene, transparentne postavia k verejnému obstarávaniu, tak eh, to určite pomôže ich e, hospodárstvu, ale v neposlednom rade to pomôže demokracii a politickému procesu. To je môj osobný názor. Pán Manders sa opýtal pár otázok, e, čo sa týka napríklad patentu spoločenstva. Ja by som bol rád, keby som mohol povedať, že v januári 2009 e, tento gordický úzol rostneme, ale zatiaľ tomu tak nie je posledné tri predsedníctva naozaj vynaložili obrovské úsilie, aj francúzske predsedníctvo. A museli sme teda tento problém prekovať viacerými spôsobmi a dosiahli sme taký maličký úspech. Šéf odboru, ktorý sa zaoberá s týmto problémom, naozaj vynaložil maximálne úsilie, aby došlo k dohode. Ale vždy, keď vidíme svetlo na konci tunela v jednej oblasti, objaví, objaví sa problém niekde inde. Takže úprimne povedané, v roku 2009 mm, neviem, či sa nám podarí počas českého predsedníctva to prelomiť, ale mm, nemôžem urobiť takýto záväzok. Môžem byť optimistom, ale nemôžem ten zásadek urobiť. Takisto sa pýtal na mm, pokuty v dôsledku e, prípadov porušenia hospodárskej súťaže že by sa mali takéto pokuty vrátiť do toho mm, odvetvia, no ale právne to momentálne nie je možné. Mm, nie je možné takto s tými prostriedkami naložiť. Aj keď som si nechal poradiť, ale takto to ja teda chápem. Ďakujem eh, aj pánovi Švábovi, ktorý mi ďakoval za spoluprácu. Otázka bola, že či sú členské štáty ochotné užšie spolupracovať s EÚ, a či sú ochotnejšie než pred 5 rokmi. Ja myslím, že áno. A vzhľadom na ekonomickú klímu a všetko. Nielen ekonomickú krízu za posledných 18 mesiacov, ale naozaj si nemyslím. No, napríklad otázka írskeho referenda bola spomínaná viacerými. Ale Ja som bol vo všetkých členských štátoch a nikde, myslím si, že v žiadnom členskom štáte vám ľudia nepovedia takto na rovinu, že dajme viac eh, právomocí európskym inštitúciám, ani v starých, ani v nových členských štátoch. Skôr naopak. Povedia, že toto by sme mali robiť sami, nechceme mm, byť v nejakej diktatúre, A toto je moje také úprimné hodnotenie po 5 rokoch tu. Ale už som dosť dlho v politike, aby som vedel, že veci sa vyvíjajú v cykloch. Sú podnikateľské, hospodárske, ako aj politické cykly. No a klíma za posledných e, pár rokov bola taká, aká bola, ale to neznamená, že sa môžeme vzdať musíme naozaj udržať naše pozície, musíme to odôvodniť, samozrejme musia tu byť aj politické rozhodnutia, aby sme mohli e, pokračovať vpred. Potom sa tu e, spomínala otázka fixného dátumu e, pri rôznych rozhodnutiach hlavne hospodárskej súťaže. Zatiaľ sme nenašli nejaký modus vivendi pre banky a inštitúcie. Dosiahli sme pokrok. A dúfam, že tá kritická masa e, prejde do SEPA ešte koncom tohto roku, pretože rok 2009 je skutočne kľúčovým v tomto procese a dúfam, že toto teda nastane. Pán Švab sa pýtal aj na otázku verejného obstarávania a flexibility, čo umožňujú pravidlá. Naše pravidlá dávajú dosť veľkú flexibilitu členským štátom. Možno v niektorých oblastiach sa dá povedať, že mm, tá flexibilita umožňuje niečo, čo by ani nemalo byť. Ako som povedal, môžeme sa na to pozrieť neskôr. Pani Korda spomínala otázku mm, dištančného predaja a využívania kreditných karet, ale uvedomujem si niektoré obmedzenia, mm, teda nie z osobnej skúsenosti, ale mm, mm, viem o tom, že niekto nemohol si niečo kúpiť, lebo nemohol požiť kreditnú kartu a no, myslím, že je to obmedzenie eh, voľného trhu a právne neviem, ako sa to teda ošetruje, ale niečo sa dostalo do mojej pozornosti dosť nedávno a určite sa k tomu vrátim. E, čo sa týka smernice službách a transpozície, vieme, teda nechceme niekoho len menovať a zahambiť. Proces Transpozície má svoje vlastné špecifika v každom členskom štáte a koncom tohto roku snáď bude všade transpozícia ukončená. Či finančná kríza ovplyvní implementáciu smernice o službách? Myslím, že nie. A vyzývam všetky členské štáty, aby mali dostatočný počet mm, pracovníkov na implementovanie tej smernice. Pred rokom som sa stretol s jedným ministrom členského štátu, ktorý má možno menej dočenia s, tým, s tou transpozíciou a hovoril, že to bude obrovská práca pre administratívu v danej krajine a administratíva v tej krajine naozaj je na veľmi vysokej úrovni. No aj z krajiny, ktorú poznám najlepšie, viem, že um, bolo potrebné investovať nejaké ďalšie zdroje na implementáciu tejto smernice, ale nemyslím si, že by to mala ovplyvniť finančná kríza. len snáď v tom, že ľudia sa budú pozerať skôr do členských štátov, nie vonok. Náš premiér napríklad sa zaviazal, že e, k tomu referendu sa vráti ešte tohto roku. A aj ja sa vrátim teda k svojim politickým skúsenostiam. Čo je iné medzi januárom 2009 a jesene 2009, to človek nikdy nevie. čo sa môže udiať. Len dúfajme, že tí, ktorí budú na strane áno za Lisabon, tak budú mať trošku efektívnejšiu kampaň než naposledy a hádam úspešný výsledok. No ale v končnom osadku je to na Íroch, aby to vyriešili. <laughs> Pani Pleštinská, ktorej meno mi trošku možno spôsobuje problémy, ale poznám veľmi dobre zo Slovenska, takže ohľadne tých benchmarkov e, Máme aj dobré príklady a teda dobrú prax, ktorú môžeme vymieňať. Uvidíme v roku 2010 e, e, ako sa budeme vedieť poučiť z tej najlepšej praxe. Využijeme teda aj benchmarky otázka verejného e, obstarávania a malých a stredných podnikov. Pred pár rokmi štúdia ukázala, že malým a stredným podnikom sa darí celkom dobre, ale mnohí tu naznačovali, e, že možno tam niečo nie je celkom v poriadku, takže možno nový komisár by sa na to mohol pozrieť. Pani Weiler, otázka o budúcnosti EÚ a záležitosti s tým súvisiacimi Ja nemám nič proti tomu robiť tri kroky vpred a dva vzad, len aby sme sa posunuli aspoň ten jeden krok dopredu. Je skutočne kľúčové ísť dopredu a neustupovať späť. Ja som optimista vo svojej povahe, ale na druhej strane som aj prakticky realista. Otázka kontaktov, čo spomínala pani Weiler, to som už prebral. E, spolupráca so svojimi štátmi. Určite máme veľmi vysokú úroveň e, spolupráce z USA v oblasti finančných nariadení, dialog aj v oblasti finančných trhov. Vytvorený bol taký styčný bod ešte predtým, než ja som nastúpil do funkcie a neznamená to síce, že sa vždy na všetkom dohodneme, ale mm, Obidve strany sú relatívne otvorené v tom, čo sa deje na druhej strane. A čo sa týka transatlantickej ekonomickej rady, ako spomínala kancelárka Merkel, začalo to v roku 2007, pokračovalo v roku 2008. Je to celkom efektívne a bude ďalšie zasadnutie také rady v decembri. Ja dúfam, že Obamová administratíva bude tak angažovaná ako predchádzajúca a Myslím si, že toto je transatlantické fórum, kde sa dá naozaj veľa toho prediskutovať. A páčilo sa mi, čo povedala Charlotte Sederschild, ako aj väčšina e, ľudí má veľmi dobrú predstavu o tom, ako veci fungujú, že treba byť realista a nemali by sme žiť v nejakej slonovinovej veži. A ja do budúcnosti dúfam, že e, o 25 rokov si ľudia povedia, že po ťažkom období Európa naozaj dosiahla pokrok a v týchto veciach sme dobrí. Mm, takže mám určitú nádej. Predsednička spomínala úlohu nových členských štátov. Myslím si, že je to férové povedať. Nehovorím to, pretože vy ste predsednička, ale mm, sú tu aj ďalší. Myslím si, že nové členské štáty sú angažovanejšie mm, vo veci otvorenosti a trhu než niektoré staré prišli s veľmi pozitívnym prístupom a myslím si, že prístupujú k tomu veľmi otvorene. Dúfam, že to tak bude pokračovať a dúfam, že ich vplyv sa rozšíri aj do starších členských štátov, aby sme toto e, využili. Musíme byť veľmi otvorení myšlenke jednotného trhu. Vidím e, to v nových členských štátoch, že vidia tú príležitosť a že to chcú využiť. Ďakujem pekne za vaše slova, za vašu prácu, za spoluprácu počas eh, posledných piatich rokov. Ďakujem aj kolegom za otázky a pripomienky. A týmto by som uzatvorila tento bod programu a uvidíme sa neskôr pri nejakých spoločenských podujatiach spolu s pánom komisárom McCreevym. Ďakujem. Ale kolegovia, ešte nechoďte preč. Other business? Bod rôzne? Nič? A teda ešte ďalšie zasadnutie výboru v útorok 10. februára a ďalší útorok 11.12. vo štútok tiež veľký program. Dobre, takže pekný víkend. Dovidenia.